Jan, at least we need you to sit down and, because we would like to start. Môžem poprosiť vás, aby ste zaujali svoje miesta, pretože chceme začať už pracovať. Dovolte, aby sme začali s prácou, milí kolegovi, lebo máme veľmi nabitý program, málo času na veľmi dôležité otázky. Na dnes dopoludnia máme preskúmanie návrhu návrhu stanoviska k výročnému rozpočtu únie rozpočtovým pravidlám do spravodajcu Jana Obrichta. Takisto máme tu aj Žána Žána, zastupcu rediteľa z Komisie pre rozpočet, o ktorého by som chcela poprosiť, aby nám vysvetlil, aká je situácia v otázke finančného nariadenia. Hneď po spravodajcovi, tak aby sme mohli potom mať diskusiu. Takže Jan, nech sa ti páči. pani predsedajúca. Vážené kolegyne, vážení kolegovia, pani predsedníčka, ja by som chcel v prvom rade informovať o organizačnej stránke na práci tohto návrhu stanoviska. Mm, tu ide o nariadenie rady, teda komisia parlamentu o finančných princípoch e, uplatňovaných e, na tvorbu ročného rozpočtu únie. No a my sme zvyknutí na to, e, že obvykle rokujeme o otázkach e, rôznych fondov, napríklad štruktúrneho fondu v našom prípade a hovoríme o tom, koľko peňazí, koľko peniazí bude a komu sa tieto peniaze rozdelia. No a toto e, sa vykonáva e, alebo teda toto sa v podstate e, zostavuje takýto rozpočet na základe istého finančného výhľadu a e, následne riešime otázky e, správy a nakladania s týmito financiami a kontroly vynakladania a účinnosti vynaložených prostriedkov. Čiže e, tieto stránky sú regulované v ostatných materiáloch a preto Európsky parlament e, no, v podstate my sme to už robili v minulosti, ale teraz to robíme druhýkrát takto. Mm, teda preto Európsky parlament e, sa podujal e, vykonať e, mm, akúsi obnovu tohto finančného nariadenia. Práca parlamentu sa týka komisie, dokumentu komisie z predchádzajúceho roka a E, súčasťou našej činnosti budú dôležité diskusie. Oni už prebehli na rade, prebehli na komisii, na komisii a preto by som chcel, pokiaľ máte záujem o túto záležitosť, ktorá je pomerne zložitá a pomerne málo atraktívna, ak to tak môžem povedať, pretože ide o e, pravidlá, o normy, ktoré sú veľmi špecifické, veľmi technické, týkajú sa finančných tokov a ich kontroly No a tu je spravodajkyňou za Európsky parlament pani Gressler spolu s pracovnou skupinou, ktorá funguje už niekoľko mesiacov. No a e, pani spravodajkyňa spolu s pracovnou skupinou vypracujú svoju verziu za parlament a e, my na základe tohto návrhu Európskeho parlamentu e, budeme potom rokovať ďalej s ostatnými inštitúciami. No a ten návrh parlamentu, ten bude pozostávať z pozmeňovacích návrhov k finančnému nariadeniu. No a veľká diskusia, ktorá momentálne prebieha tu e, v parlamente, e, teda veľká debata ehm, prebieha o tom, do akej miery parlament sa má zapojiť do prípravy týchto finančných, do spracovania týchto finančných pravidel. Takže e, ja by som chcel povedať, e, že členské štáty, alebo inými slovami rada, by chceli, aby toto nariadenie bolo čo najvšeobecnejšie. A tiež e, európske parlamenty, pardon, európske členské štáty majú svoje osobné alebo teda svoje špecifické podmienky. A Európsky parlament e, zase nechce príliš regulovať e, kompetencie jednotlivých e, sektorov. No, je mi ľúto, prerušuje pani predsednička. Ja vás poprosím, poslanci môžu hovoriť so svojimi asistentmi, ale nechcela by som, aby politickí poradcovia znemožňovali rokovanie na tomto zasadnutí, takže vás poprosím, aby ste sa usadili a utišili. A teraz e, dávam slovo znovu kolegovi. No, ja som len hovoril, že stanovisko e, Európskej komisie že stanovisko Európskej komisie je také, že sú určité základné otázky, ktoré treba regulovať v tomto nariadení, ale dá sa povedať, že spôsob, akým koná spravodajkyňa parlamentu, pravdepodobne nebude e, ochotná akceptovať 100% toho, čo požaduje komisia, pretože mm, komisia má pocit, že my navrhujeme, aby sa do nariadenia zapracovali e, riešenia, ktoré sú príliš detailné, ktoré zachádzajú do, do príliš hlbokej úrovne a toto komisia s radou odmietajú. Čiže teraz pôjde o takýto spor, um, či e, parlament presadí tú svoju otázku, teda presadí ten svoj názor, že by sa mali regulovať minuciózne detaily, alebo či sa presadí skôr stanovisko Rady a komisie, že sa bude v tomto nariadení regulovať zostávanie rozpočtu len na úrovni vysokej, všeobecnej. Takže toto je v súčasnosti e, kľúčové rozhodnutie, ktoré treba dosiahnuť e, e, ohľadom tohto nariadenia a pani Gressler No a pani Gressler sa bude musieť s týmto vysporiadať. No a um, tu je treba si uvedomiť najmä jednu vec. Európsky parlament je spolulegislatívnym orgánom, teda spolu rozhoduje a podiela sa na kontrole týchto finančných mechanizmov. Takže my e, v tomto máme svoju úlohu a e, pani e, spravodajkyňa veľmi správne požaduje určitú hlbšiu úroveň pravidiel pri zostavovaní rozpočtu. A iste má pravdu do istej miery aj rada, ktorá hovorí, že takéto, takáto detailná úroveň by nás zbytočne brzdila a nie je potrebné regulovať úplne všetko vo všetkých sektoroch. Takže ehm, toľko k e, práci na tomto nariadení. E, do decembra tohto roka, teda do decembra 2011, táto vec musí byť uzavretá. To je v podstate také obmedzenie, ktoré máme z hľadiska, e, z hľadiska kalendára. No a preto predpokladáme, že pozmeňovacie návrhy e, parlamentu by mali byť hotové po lete, tak aby ich bolo potom možné posunúť ďalej a rokovať o nich. No a um, ďalšia otázka sa týka tzv. zdieľaného riadenia, zdieľanej správy, shared management – toto e, súvisí s regionálnou politikou a preto si myslím, že je vhodné, aby sme tento aspekt prerokovali aj na tomto výbore. No a vy um, v tejto chvíli máte um, pred sebou ustanovenie, alebo teda momentálne sa tam hovorí o ustanovení, ktoré upravuje otázku spoločného manažmentu, shared management, pričom by uh, táto pôsobnosť pripadala členským štátom. A tohto sa dotýka pozmeňovací návrh číslo 3. A toto je stanovisko veľmi jasné a e, hovorí o tom, že komisia e, plní rozpočet prostredníctvom zeleného hospodárenia, ale plnenie rozpočtu e, je delegované na členské štáty. No a tu je vlastne rozdelenie tej pôsobnosti pri vykonávaní rozpočtu medzi e, Európsku úroveň a členské štáty. No a Um, Ďalej e, tu je tiež niekoľko polemických bodov týkajúcich sa politiky súdržnosti a e, toho sa týka ďalšia vec v tomto nariadení, na ktorú by som chcel upozorniť. Mm, diskusia sa sústredovala na to, e, aby sa určilo, kto bude akreditovať inštitúcie, ktoré budú vykonávať tie operatívne programy a Rada s komisiou a spravodajkyňou rokovali o tejto veci vyčerpávajúco a ukazuje sa, že každý členský štát by mal mať jednu inštitúciu, ktorá e, udeluje takéto akreditácie, ktorá v podstate bude zodpovedná za vydávanie takýchto akreditácií a tie inštitúcie, tie subjekty, ktoré dostanú túto akreditáciu, musia byť príslušne kontrolované a za to by zodpovedala tiež táto centrálna inštitúcia. No a diskusia sa sústreďuje teraz na to, či táto akreditačná inštitúcia by mala byť na úrovni Európskej komisie alebo či e, zostane na úrovni členských štátov. Teda išlo by o akreditátora všetkých operačných programov. My e, sme si vedomi toho, že akreditačný proces je vec, ktorá sa už dlho naťahuje a e, je to taká záležitosť, ktorá oddialuje konečné riešenie. A ehm, my e, požadujeme, aby akreditačný orgán e, sídlil v členských štátoch, teda že by členské štáty boli spolu zodpovedné za schvalovanie operačných programov. Ehm, no a definujeme aj určité e, úlohy akreditovaných orgánov v členských štátoch a tiež e, akreditačného orgánu ako takého. E, my máme troška problém v angličtine. V angličtine je problém troška s tými slovami accrediting institution a akreditované orgány. Je to veľmi, je to veľmi metúce a v podstate hovorím o pozmeňujúcom návrhu číslo 5 Čiže v angličtine tam, sú tam slova accrediting a accredited a, a teraz bol rečník prerušený. V tej samej poprávce numer 5 znaj... Ďakujem veľmi pekne. Takže ešte raz pozmeňujúci návrh číslo 5. Tam e, sú zhrnuté informácie, alebo teda sú zhrnuté ustanovenie o tam je zhrnuté ustanovenie o povinnostiach orgánov, ktoré boli akreditované. Okrem toho, No a e, ďalej toto ustanovenie, toto, tento pozmeňovací návrh e, obsahuje e, teda toto ustanovenie obsahuje aj povinnosť akreditovaných eh, orgánov predkladať ročné zúčtovanie, eh, kde by bol uvedený prehľad vynaložených prostriedkov a vykonaných činností. No a eh, na našom výbore, ja to takto prezentujem, lebo na našom výbore sme hovorili o procese, o procese absolutória a správy rozpočtu a ja by som teraz eh, chcel vedieť, či sa nám podarí eh, posunúť sa bližšie k schváleniu systému správy v tomto eh, finančnom nariadení, pretože ehm, podľa mňa to je ohraničené, teda termínom, ale tá, tá, tá dohoda je veľmi komplikovaná. No a mm, teda opakujem, tu je základný prvok v tom, že akreditované orgány by podľa, našich, e, podľa nášho pozmeňovacieho návrhu mali predkladať účtovné závierky a tiež tzv. manažerské vyhlásenie alebo vyhlásenie o správe management, e, management declaration Takže e, toto e, Management Declaration, toto vyhlásenie o správe e, hovorí o tom, ktoré kroky sa vykonali v rámci správy. A ak takéto národné vyhlásenia nebudú povinné, tak nebudú k dispozícii kompletné informácie. A je jednoducho potrebné, aby takéto informácie boli poskytované. No a v tomto zmysle eh, v tomto pozmeňovacom návrhu vidíte eh, zhrnuté povinnosti tak akreditovaného orgánu, ako aj orgánu udelujúceho akreditáciu. No a eh, ďalej k otázke toho, tej spolusprávy alebo spoluriadenia co-management tak z hľadiska e, politiky súdržnosti e, členské štáty majú povinnosť e, menovať akreditačný orgán a ten následne udeluje akreditácie ďalším orgánom. Čiže v tomto vlastne vidíme nadväznosť na politiku súdržnosti. No a ďalej je takým zaujímavým bodom miera, povolená miera chyby A e, tu, no tá diskusia je troška odborná, takže mm, iste viete, že keď sa e, prehodnocovala, alebo keď sa prehodnocuje politika súdržnosti, tak je tam, figuruje tam množstvo faktorov, takže áno, treba o tom hovoriť a trvá to troška dlhšie, ale um, tu je ďalším problémom uh, miera prípustného rizika a dvor auditorov Um, sa vyjadril k tejto otázke a my budeme musieť posúdiť, či závery dvora auditorov, ktorý uh, hovorí o určitej miere chyby alebo miere rizika, či je uh, táto miera priateľná. No a uh, miera rizika Mm, musí byť stanovená tak, aby e, v podstate bola, bola primeraná. Teda ide, ide o to, aká chyba je ešte možná, aby to bolo tolerovateľné. No a teda z hľadiska správy alebo riadenia rozpočtu. My teda zavádzame tento pojem priateľnej miery rizika a myslíme tým na to, že ak určité aktivity po zhodnotení ich rizika zo sebou nesú mieru riziky, vys- e, mieru, mieru riziky vysokú, teda nepriateľnú, tak tieto aktivity sa nemajú vykonať. A, a dvor auditorov e, vychádza z, z medzinárodných noriem pre stanovanie rizika a stanovuje mieru priateľného rizika alebo priateľnej chyby na 2%. Teda to je v podstate vyjadrenie e, dvora auditorov. No a my teraz stojíme pred otázkou, či Eh, po inovácii ehm, politiky súdržnosti eh, môžeme stanoviť túto mieru priateľnej chyby na nejakej vyššej úrovni. Čiže eh, poprvé, zhrniem to, hovoríme teraz o legislatívnom texte finanč- nariadenia, ktoré obsahuje zhrnutie finančných pravidel pre zostávanie rozpočtu po druhé, e, potrebujeme rokovať o tzv. spoločnom manažmente a e, delbe manažerských alebo správnych e, úloh a povinností a ďalej potrebujeme hovoriť o prepojení na politiku súdržnosti, teda tam je kľúčová otázka akreditácie, kde treba rozhodnúť o tom, koľko bude tých orgánov, ktoré budú poskytovať akreditácie, či bude jeden alebo ich bude viacero a aké budú ich úlohy. No a Ehm, v súčasnosti ehm, existuje štruktúra troch organizácií alebo troch úrovní. Ehm, je správa rozpočtu, certifikácia a certifikované organizácie. No a v každej krajine existuje takáto konštrukcia, týchto troch úrovní a my navrhujeme zmenu, ktorá môže byť revolučná, že by sa to znížilo na dve úrovne. No a toto nie je ani tak revolúcia ako zjednodušovanie procesu. Ďakujem veľmi pekne, Jan, ďakujem veľmi pekne za vašu trpezlivosť. Ja by som teraz chcela požiadať, hovorí pani predsednička generálneho riaditeľa Európskej komisie, ktorý zodpovedá za komisiu, eh, aby sa vyjadril a ak tieňoví spravodajci e, budú súhlasiť, tak by sme dali teraz slovo skôr pánovi generálnemu riaditeľovi, ktorý by nás informoval, kde sa nachádzame v tomto celom procese, lebo, lebo Jan povedal, že je niekoľko komplikovaných e, problémov, ktoré bude treba vyriešiť v procese príjmania tohto nariadenia. Takže e, pán Žanža, keby ste mohli teraz sa ujať slova. Poser une question en ce qui concerne euh, l'état du, du processus. Euh, je peux vous indiquer... Euh, Ďakujem pekne, pani predsednička. Nož, eh, dovolte, aby som vás informovala, že včera Koreper prijal neformálne stanovisko, ktoré umožňuje otvoriť rokovania s Európskym parlamentom. Takže myslím, že mohli by sme očakávať, eh, že sa na bližších týždňoch veci urýchlia. Ak to, sa toto plní tento sen, tak by malo nové naredenie vstúpiť do platnosti od januára 2012. Ale neviem, či sa nám to podarí dosiahnuť tento cieľ, pretože to je všetko veľmi, veľmi zložité. Ale komisia si túto, tento ambiciózny cieľ ustanovila a pracujeme veľmi tvrdo aj na rade, aj s radou, teda aj s parlamentom, aby sme to dosiahli. Začal by som teda možno, že určitými všeobecnými poznámkami k tomu, čo povedal pán Olbricht, konkrétne k otázke všeobecného prístupu. Počul som, ako spravodajca hovoril o mikromanagemente a musím povedať, že komisia má naozaj určitý, určité obavy, že tak rada, ako aj parlament, um, ako by chceli prijať legislatívu ku každej jednej detailnej veci a my si myslíme, že to je naozaj jednak porušenie jednotl- autonómii jednotlivých inštitúcií a takisto si nemyslíme, že to je dobré pre rozpočtový orgán. Že čím viac rozpočtových orgánov sa teda zapojí do tejto hry v mikromanagemente, v mikromanagemente rozpočtu, tým viac bude vlastne mať tento rozpočtový orgán zároveň aj prevádzkovú kontrolu. Takže jednak z hľadiska otázky efektívneho manažmentu, ale zároveň aj zabezpečenie jasného oddelenia od e, tých orgánov, ktoré tvoria zákon, od tých, ktorí zabezpečujú jeho implementáciu. Myslím si, že tu treba jasne zadefinovať zodpovednosti. Takže to si myslím, že je podstatné preto, aby sme mohli dosiahnuť náš cieľ zjednodušenia tej e, legislatívy čo je vlastne aj cieľom tohto. Pretože ako viete, 23 ministrov nedávno napísalo predsedovi komisie aj zodpovednému komisárovi za rozpočet. A vieme, že mnohým na tom veľmi záleží, takže dúfam, že sa nám podarí spolupracovať s radou aj s parlamentom, aby sme tento proces zjednodušenia legislatívy mohli implementovať, pretože to by v podstate výrazne zjednodušilo život príjemcom prostriedkov pri správe peňazí. Čo sa týka toho, čo hovoril pán Elbricht a k tým jeho návrhom, k tomu by som sa tiež mohol vyjadriť. Poprvé, v všeobecnosti my sme veľmi spokojní s návrhmi pána Elbrichta, lebo chcel by som robiť dve veci. Jedna vec je otázka toho shared managementu, teda zdieľaného riadenia, článok 36 revidovaného nariadenia, finančného nariadenia. Tam sú teda dva pozmeňujúce návrhy, ktorým sa nám neveľmi pozdáva. Um, to je, jeden je číslo 4, kde sa pôvodný termín May nás termínom Shell v anglickej verzii. Predsednička prerušuje um, rečníka a žiada, aby všetci asistenti a politickí poradcovia opustili miestnosť, pretože nemôžeme pretože vy tu našu eh, prácu absolútne znemožňujete. Takže tí z vás, prepáčte, my členovia výboru chceme pracovať a vy to tu znemožňujete. A to je moje úplne fakt posledné varovanie. Keď to pokračuje, požiadam všetkých asistentov, aby opustili miestnosť. I'm sorry, please continue. Merci, madame. Prepačte, že som vás prerušila. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja som hovoril teda o pozmenujúcom návrhu číslo 4, ako ho navrhuje pán Olbricht a jeho návrh je o to, sa týka toho, že člen, komisia by bola e, zaviazaná e, preskúmať všetky riadiace systémy v členských štátoch. A takáto povinnosť by potom donútila komisiu, aby e, vykonala niečo, v čom, čo nie je k dispozícii. A keď máme robiť náhodné kontroly v členských štátoch, to by možno, že bolo akceptovateľné, ale myšlienka vo všeobecnosti robiť e, paušálne kontroly, to je niečo, čo by spôsobilo naozaj veľké manažerské problémy pre nás, alebo problémy. Myslíme si, že to by do sebou prinieslo naozaj veľké riziko e, oddialenia implementačných programov, takže my by sme namiesto Shell skôr boli za May, čím by sme získali väčšiu flexibilitu. Ďalšiu obavu, ktorú máme z návrhu pána Obrichta, to sa týka poznáce návrh číslo 3, pretože tento chce zrušiť povinnosť členských štátov, ehm, členským štátov trestať, keď dojde k porušeniu ehm, európskeho alebo ehm, vnútroštátneho práva. My nechápeme, že prečo došlo k takémuto vymazaniu. Takže by, by sme chceli, aby ten návrh komisie bol predsa len použitý a dúfame, že, že, že prvoradca bude súhlasiť, ako aj výbor, že bude súhlasiť. A potom, čo sa týka uh, marže rizik, ako aj hovoril pán Olbrich, je to naozaj veľmi komplikovaná téma. Účtovný dvor pripravil viaceré návrhy v poslednej správe, pričom nás žiadala, aby sme teda vyhodnotili tú mieru chybovosti respektíve aby sme ustanovili prach, pod ktorým by boli náklady na kontroly by boli de facto drahšie než tie úspory, ktoré sa získajú tou tole, mierou tolerovanej chybovosti. Čiže my chceme, aby tieto kontroly v podstate nechceme zrušiť, len chceme, aby boli primerané. O veľkom sa toto diskutovalo aj na rade účtovný dvor v podstate bol tým, ktorý stal za týmto návrhom, ale sa to stretlo s opozíciou aj na e, súde, aj na rade. A prakticky všetky členské štáty boli proti tomuto. Takže môžem komisia teda by mohla preskúmať e, tú chybovosť nie v legislatívnom texte, ale v podstate v prílohách k jednotlivým sektorálnym vzťahom v tom samotnom technickom dokumente, kde by sa toto mohlo e, špecifikovať radšej ako v samotnom texte legislatívnom. Ďakujem za slovo, predsednička. Ďakujem pekne, kolegovia. Chcela by som teraz navrhnúť, e, ja na to je otázka aj na teba, aby sme prerušili momentálne mm, diskusiu a prešli by sme k hlasovaniu, pretože veľmi komplikované je teraz túto čosi riešiť za tejto atmosféry, takže ja by som chcela poďakovať komisii. Myslím, že všetko, čo potrebujeme, máme. Keby ste s nami nechali jedného zo svojho spolupracovníkov, bude to ocenené, budeme pokračovať v tom pohlasovaní, ale myslím, že momentálne nie je iná možnosť len to urobiť eh, tak, aby sme prerušili túto diskusiu a pokračovali v nej po hlasovaní. Súhlasíš s tým, Jan? Ďakujem. Ďakujem, milí kolegovia. Teraz eh, prejdeme k hlasovaniu. Eh, number of members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 a či máte dostatok ľudí z jednotlivých politických skupín, tak si to overte, koľko vás tu je. A teraz urobíme elektronické hlasov- kontrolu vašich kartičiek ešte pred hlasovaním, tak prosím, e, skontrolujme všetci si kartičky v hlasovacom zariadení. We open the vote. Otvárame hlasovanie. I don't, but mine doesn't work. Doesn't work. Yeah. So,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 Juta, už je to v poriadku. E OK, dear colleagues, we, we are now uh, OK with socialists. We have still one PPP. Ešte jeden z EPP je navyše. Socialistov už máme v poriadku. Um, just, we, we are following. We, uh, we, we, re, we restart. We open again. Can we, can we restart the checking?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 Ako viete, to je správa. Možno, že Markus ma opraví a mám 569 pozmenujúcich návrhov a my sme pre, vyrokovali asi 30 kompromisných návrhov. Koľko presne? Je to presne 30. Pamätáte si možno, že mali sme tomto aj spoluprácu s výborom pre zamestnanosť prostredníctvom článku 50 aj takisto stanovisko výboru EMPL sa príjme bez hlasovania. To vyplýva z toho, že keď majú kompetenciu, rozhodujú. Keď nemajú, tak eh, hlasujeme my že jasné, všetko je jasné. Začneme pozmenujúcim návrhom 59. To je za. To je proti. To sa zdržal zamietnutý. 60. To je za. To je proti. zdržali, zamietnutý. 61. To je za. Proti. To sa zdržal. Overíme 61. Zase máme nadlimit. Neviem, ako sa to stalo, hovorí predsednička, takže musím opäť opakovať hlasovanie. Dva kolegovia z FPP sú tu navyše. We open the vote, no? So we open the vote. We, we open the vote. One EPP. One EPP. Ešte stále jeden EPP je navyše. So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 We close, we close the vote now, you can stop No, už je koniec hlasovania. Už je to v poriadku? 24 za, 21 e, proti, prijaté 62. To je za, to je proti. Kto sa zdržal? Zamietnuté. 63. Kto je za? Proti. Kto sa zdržal? Prijatý. 64. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnutý. 67. Kto je za? proti, kto sa zdržal, zamietnutý, 65, to máme ústny pozmeňujúci návrh, keď niekto proti nemu nie je, nikto nie je teda, tak budeme hlasovať o tom, kto je za, proti, zdržal sa, zamietnuté, 66, vypadne tým pádom 68, kto je za, 60, to je proti, kto sa zdržal, zamietnuté, 69 za, toto som aj ja, kto sa zdržal, zamietnuté. 70, kto je za. kto je za? Proti, kto sa zdržal, prijatý. 73, kto je za? Markus Piper. Máme tu chybu, pokiaľ ide o zoznam hlasovania a chcel by som odporúčiť, aby sme zo strany EPP podporili tento pozmeňujúci návrh. 72, you mean? Myslíš 72? 73. Lambert. Ja som si myslel, že sme už hlasovali o 72. Dobre, potom je to jasné. Tak potom 73. Ak som to pochopil dobre, že spravodajca je za 73. Týka sa to športu, nie? V, mojom, v rámci môjho mena som teda pod, za šport, takže EPP to podporí. 73, kto je za? To je proti? Kto sa zdržal? Prijaté 74. Vypadá vás kompromis 1. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý potom 75, druhá časť, sú tam tri časti, hlasujeme len o druhej časti, 75, kto je za, proti, kto sa zdržal, zamietnuté. Pokračujeme 80, 80 84, kto je za? Kompromis 2, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Kompromis 3, kto je za? Proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Kompromis 4, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Pokračujeme stovkou. Nie, stovka vypadáva, 101 tiež. Kompromis 5. To je za? to je proti? to sa držal. We go to 119. Who is in favor? One. Kto je za, teda 119, e, to je za, to je proti, kto sa zdržal. Zamietnutý 120, kto je za, proti, sa zdržal. Myslím, že sa to prijali, ale overíme si 120. -ku. Dva e pipy navyše. O jedného máme navyše. Prepačte kolegovia, takže ešte raz prosím pekne hlasujte o 120. Koniec hlasovania. Prijaté 24 proti 21, 121 eh, s ústnym pozmeňujúcim návrhom. Je nikto proti tomu? Ak nie, hlasujeme takto a pozmením znení, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamietnuté, 122. Kto je za, proti. Elektronicky si to overíme.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 Ako vidíte, je to prijaté o jeden hlas. Rozdielom jedného hlasu. Takže EPP vie, čo robí. 123. Kto je za? Proti? Kto sa zdržal? Mietnuté. 125. Kto je za? To je... Myslím, že je to zamietnuté. Keď si to Elizabeth chce overiť, tak môžeme to overiť tiež. Dobre, tak overujeme 125. Otváram hlasovanie. o jednoho EPP navyše, takže opäť musíme teda začať hlasovať a hlasujeme o 125 keď ešte raz elektronicky. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Je to zamietnuté. Kompromis 6. Pán pán Visteroj, nech sa páči. Chcel som povedať kolegom z EPP, že tí, ktorí teraz hlasovali, by mali Tí, čo teraz ste boli, tí hlasujte. Toto kvorum, prosím vás pekne, nech tu zostane. Kompromis 6. Kto je za, kto sa zdržal, prijaté. Kompromis 7. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. A potom máme až kompromis 8. Kto je za? Kto je proti? Kompromis 9, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. 171, kto je za, kto je proti, zdržali sa. Myslím si, že to je zamietnuté, ale overme si to. 171. Máme znovu jedného EPP navyše. Prepačte, ale Znovu hlasujeme, otváram hlasovanie. Ešte raz, 71. Znovu. Pravdepodobne niečo so zariadením, hovorí pani predsednička. Znovu to musíme skúsiť. Ešte raz otváram hlasovanie 171. Končím hlasovanie. Je to zamietnuté. Prejdeme k 73. Je to ústny pozmenujúci návrh. Niekto je proti závrhu. Takže hlasujeme, ako je to pozmenené. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Prijaté. Prejdeme k 181, kto je za, kto je proti, zdržali sa, zamieta sa. 182, kto je za, kto je proti, zdržali sa, zamieta sa. 100, 183 odpadá.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 Chceli by sme sa spýtať zvyšok sekretariatu, aby jednoducho pozerali, že čo robíme, aby sme mohli ísť rýchlejším tempom. 174, kto je za, kto je proti, zdržali sa, zamieta sa. Musíme si to overiť v poriadku, nie je žiadny problém, bolo to jasné. Takže to je prijaté. 174 bola prijatá. 176, kto je za? Kto je proti? zdržali sa. Markus, je to zamietnuté, nie? 177, to je za, to je proti, zdržali sa, zamieta sa. 178, kto je za, kto je proti, zdržali sa, zamieta sa. Kompromis 10, kto je za, kto je proti, zdržali sa, príjma sa. Teraz 201, tak mi tu hovoria. Takže poďme k 201, kto je za, kto je proti, zdržali sa. Myslím, že to je zamietnuté. 202. Overme si 201, skontrolujme si 201, hlasujme, otváram hlasovanie. Máme jedného EPP znovu navyše. Prepašte, ide tu o otázku, či tu ide o mačku alebo myš, musím sa skutočne pozrieť. Mohol by niekto medzi tým od politických poradcov skontrolovať. Máme tu mať 17 ľudí z EPP, vrátane predsedu. Takže možno, že ste nezapočítali mňa. Možno by to išlo potom rýchlejšie. Prosím vás, postavte sa, kto tu je z EPP. Je mi to ľúto, ale kto hlasuje za EPP, poprosím vás, postavte sa, bude to rýchlejšie. Prepačte mi, že takýmto spôsobom vás vystavujem.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 Môžeme znovu sa vrátiť k hlasovaniu, ctení kolegovia a kolegyne. Začíname znovu hlasovať, hlasujeme o 201. Hlasujeme elektronicky o 201. Otváram hlasovanie. 201. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie a je to prijaté s veľkou väčšinou. Kolegovia, musíme sa vrátiť k 176 a 177. Overili sme si to, musíme o tom takisto hlasovať, takže pozrite sa na 176. A hlasujeme o 176. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa prijaté. A 177. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa zamietnuté. Teraz prejdeme k 202. Kto je za? 202. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Musíme si to overiť. 202. Otváram hlasovanie. And I don't look at the screen just not to be <laughs> affected. <laughs> Nebudem teraz pozerať, či tu niekto je navyše alebo nie, aby ma to nepomýlilo. Končím hlasovanie. Je to nepodporené, takže sa zamieta 203. Kto je za, kto je proti, prijaté 200. Kto je za? Kto je za 205? Kto je proti? Zrali sa prijaté. 206. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa prijaté. 209. Kto je za? Proti? zdržali sa, zamieta sa, 207 za, proti, zdržali sa, zamietna sa, 208 za, proti, zdržali sa, myslím, že to je zamietnuté, ale musíme si to overiť, 208, otváram hlasovanie, Končím hlasovanie a je to zamietnuté. 210 za, proti, zdržali sa prijaté. 211 vypadá. Tak prejdeme na 212 tiež vypadá. 213. Kto je za 213? Kto je proti? Zdržali sa prijaté. 215. Kto je za? 215. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Zamieta sa? 216. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Myslím, že to je prijaté. Musíme si to overiť. 216. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie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 to hlasovanie je dosť ťažké. Ak tu uvidíte nejaké nezrovnalosti, tak nám to prosím signalizujte. 222, kto je za, kto je proti, zdržali sa, zamieta sa. 223, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. 224, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. 225 za, proti, zdržali sa, prijaté zamietnuté. Musíme na chvíľočku prerušiť. Yes, please, monsieur Loro. No, nech sa páči, máte slovo. Pri 218 som chcel sa ešte raz spýtať, ako to dopadlo. Nebolo to podporené, pretože nehlasovali sme o tom, pretože 16 bola prijatá. Takže teraz môžeme prejsť k 225, kto je za, kto je proti, zdržali sa zamietnuté. 226, kto je za, kto je proti, zdržali sa, zamieta sa. 227 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 228, kto je za, kto je proti. Skontrolujeme si elektronicky 228, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie a je to zamietnuté. 229, kto je za, kto je proti zdržali sa, myslím, že to je zamietnuté, 230 za, proti, zdržali sa, zamietnuté, 231, kto je za, kto je proti, od, skontrolujeme si 2, jednotku, otváram hlasovanie, končím hlasovanie, prijaté, 232, kto je za, proti, zdržali sa zamietnuté. 233, 233, 234 môžeme spoločne, sú identické. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa zamietnuté. 235, kto je za? Proti, zdržali sa zamietnuté. 236 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 238 za, proti, zdržali sa prijaté, 239 za, proti, zdržali sa pri, zamietnuté, 240 kto je za, kto je proti, zdržali sa, zamieta sa. Kompromis 11, kto je za, kto je proti, zdržali sa, Myslím, že to je prijaté. Prijaté. 253, čiže prejdeme na 253. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Zamieta sa. 254 za. Proti? Zdržali sa? Zamieta sa. 256 za. Pardon, 55. 255. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Zamieta sa 256. Kto je za? Proti? zažali sa. Myslím, že to je zamietnuté. Tak prejdeme teraz ku kompromisu 12. A Konstanca Kráľ by chcela niečo povedať. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pani predsednička. Myslím, že ide tu o jeden z tých ťažších častí pri hlasovaní. Máme tu na zozname hlasovania tri kompromisné návrhy kompromis číslo 12 spravodajcu, ktorý sa týka čísla 21 a potom kom, návrh kompromisne číslo 15 k odstavcu 13, 23 a potom ešte za našu politickú skupinu, kde máme oba, ktorý vlastne spája obidva odstavce dokopy. Viem, že toto rozhodnutie je dosť ťažké, ale som presvedčená o tom, že ak sa nám podarí oba odstavce zvlášť odhlasovať sa kompromisnými návrhmi spravodajcu, tak to môže viesť k problémom, pretože skutočne sú to paragraf, od, odseky, ktoré sú osve. Máme tu dva návrhy. odsúhlasili sme kompromisný návrh, ich ako by mal spájať, ale zachádza to nad rámec toho, čo chce spravodajca. Preto by som chcela požiadať, aby sme najprv hlasovali o kompromisnom návrhu číslo 12 politickej skupiny SAD a potom by sme mohli hlasovať o kompromisoch 12 a 14 spravodajcu. Yeah. Uh, ju just to, she just, uh, I'm sorry, just, uh, Lambert van Nistelrooy, please. Pán Nistelrooy, nech sa páči. Ja som chcela iba podotknúť, že chcela by som to vysvetliť veľmi stručne. A v tomto výbore máme tradíciu tak, že spravodajcom dáme e, právo, aby navrhli poradie kompromisov, pokiaľ ide hlasovanie. To sa týka aj tohto hlasovania. Máme tu tento návrh, ktorý predložila Konstance Krele, ktorá je koordinátorkou za socialistov, a preto by som Návrh, aby sme hlasovali o poradí hlasovania. Áno, áno, to je môj návrh. Ja nekončím rozprávu ani diskusiu. Pán Lambert alebo Markus Píper, nech sa páči. Ďakujem pekne. A ja sa k tomu chcem vyjadriť. Myslím si, že tento poradie, ktoré, ako spravodajca, toto poradie, ktoré tu máme, je logické k jednotlivým kategóriám, cieľovým kategóriám, ktoré tu ide, sme robili kompromisy a teraz budeme hlasovať. Budeme eh, postupovať tak, ako to je napísané. A je úplne jasné, akým spôsobom budeme hlasovať a v tomto zmysle teda nechápem, prečo by sme chceli meniť nejako poradie. Podľa mňa sa vôbec obsahovo nič nemení, ak budeme postupovať tak, ako to je v zozname. Na konci potom to nezmení nič, pokiaľ ide o obsah. Čiže skutočne by som odporúčal, aby sme pri tomto hlasovaní sa držali zoznamu bodov, ako sú uvedené. Elizabeth, nech sa páči. Ja by som chcela poukázať na to, že sme o tomto už hovorili pri rokovaniach a vlastne sme sa všetci dohodli na tom, že keď budeme mať tieto dva návrhy spojené v jednom kompromise, tak ako to je v návrhu zo skupiny SAD, a všetci to tam mali k dispozícii, všetci súhlasili, aj sekretariat súhlasil a vtedy sa povedalo, že toto, tento spoločný kompromis 21 a 32 o tých sa musí hlasovať najprv. Toto bolo takto odsúhlasené na kole rokovania a bolo to považované za správne, bolo to potvrdené, takže v podstate nestáva nič iné, aby som povedal, že ma teraz trochu prekvapuje, že to chcete meniť. Yes, Lambert van Nistelrooy and then Michael Tor, Michael Torek. Pán Nistelrooy a potom ďalší rečník. Ďakujem pekne, pani predsednička. Máme tu návrh e, od zo strany koordinátorov socialistov a zelených. Máme jasné stanovisko spravodajcu. EPP chce podporiť návrh spravodajcu a tak, ako som to pochopil, tak teda hlasujeme o tom. Myslím si, že to by bolo jasné riešenie. Hlasujeme. Jednoducho potvrdíme to, na čom sme sa dohodli. Pokračujeme teda v hlasovaní. To je môj návrh. Ešte liberáli chceli niečo povedať? Nech sa páči. A my podporujeme nášho spravodajcu, takže hlasujeme o tých kompromisoch najprv. Takže máme to úplne jasné, hovorí pani predsednička, máme rozdelených členov výboru, takže ja by som teraz navrhovala, aby sme sa držali návrhov EPP, spravodajcu z EPP, aby sme jednoducho sa držali toho návrhu Konstance Krell. A predtým, než budeme hlasovať, tak tu máme... Pardon, preruš... Teraz hovorí pán Nisleroj, budeme hlasovať o postupe. Hovorím, že budeme hlasovať o návrhu, ktorý dala pani Konstance Kler, že by sme zmenili poradie a budeme tam hlasovať elektronicky, aby sme sa vyhli problémom. Otváram hlasovanie. Čiže hlasujeme teraz o tom, či podporujeme návrh Konstance Krell, hej? To je ten prvý pozmeňovací návrh socialistov. Áno, znamená, že ho podporujeme, že podporujeme Konstancu. Nie, znamená, že podporujeme spravodajkyňu. E, otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Máme 26 hlasov za 19 proti, čo znamená, že zmeníme poradie hlasovania. Zmeníme poradie hlasovania, opakujem, a e, podľa môjho budeme hlasovať o kompromise 12 socialistov a demokratov k odseku 21, 23. Teda všetci vieme, o čom hlasujeme, že? Takže otváram hlasovanie. Elektronicky hlasujeme, poprosím, takže hlasovanie je otvorené. Uzatváram hlasovanie a máme 27 hlasov za a 18 hlasov proti. Takže teraz vieme, ako to urobiť. To znamená, že e, kompromis... No, dobre, prejdeme na odsek 27. Why we don't get rid of the results? Could you just get rid of the results? We move to compromise 13. Uh, no, budeme musieť tuto overiť jednu vec, eh, lebo to má dopady, takže prejdeme na kompromis 13. Hlasujeme o kompromise 13, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. Tento kompromis bol prijatý a preto prejdeme prejdeme na 276. Pozmeňovací návrh 276. Kto je za? Kto je proti? stržali sa? Schválený. 277 a 78 prepadávajú. Áno. Takže prejdeme na kompromis 15. Kto je za? kto je proti, zdržali sa, je schválený. We move to amendment 3. Prejdeme na pozmeňovací návrh 302. 302, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, je prijatý. 303, kto je za, kto je proti, zdržali sa, schválený. 304, kto je za, kto je proti, zdržali sa schválení, 305, kto je za, kto je proti, zdržali sa zamietnutí, takže prejdeme na 306, kto je za, kto je proti, zdržali sa, je zamietnutý, 307, kto je za, proti, zdržali sa prijatí, 313, kto je za, proti, zdržali sa, je schválený. 314, kto je za, proti, zdržali sa, schválený. 300, pardon, 300, pardon, 316 za, proti, zdržali sa, prijatý, ale prosím vás, dvíhajte ruky. 317, kto je za, proti, zdržali sa, schválený. 318 a 19, ktorú, ktoré sú identické. Kto je za, kto je proti, zdržali sa, je schválený. 320, kto je za, kto je proti, zdržali sa, je schválený. 321, kto je za, kto je proti, zdržali sa, je schválený. 322, pardon, takže 322, kto je za, kto je proti, zdržali sa zamietnutí, 323, kto je za, kto je proti, zdržali sa schválení, 324, kto je za, kto je proti, zdržali sa zamietnutí, 326, kto je za, kto je proti, zdržali sa schválení, 327, kto je za, je proti, zdržali sa zamietnutí, 329, kto je za, kto je proti, zdržali sa zamietnutí, 328 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 330, kto je za, proti, zdržali sa zamietnutí, 332, myslím, kto je za, proti, zdržali sa prijatí. 31 prepadáva. 331. Takže predsa. Hlasujem o 331, kto je za, proti, zamietnutý, aj zdržali sa zamietnutý. 34. 334, kto je za, proti, zdržali sa zamietnutý. Kompromis 16, kto je za, Pardon, Konstanca Krell. Ja mám k tomuto jednu otázku na objasnenie a e, chceme vedieť, ako vyzerá ten kompromis podľa najnovšieho, e, podľa najnovšej verzie. Ehm, predtým e, spravodajcovia sa dohodli na tom, že prvá veta v prvej časti má byť e, vyškrtnutá, pretože nie je v súlade so zmluvou. Takže ja, e, mňa zaujíma, či skutočne tá prvá veta je vypustená. Ja, der erste Teil, wo Bezug genommen... Áno, prvá e, veta bola vymazaná, aby to splnilo kritéria a potom tá druhá časť je trošku jemnejšie formulovaná, ale zostáva tam. A, takže je to, takto je to v poriadku. Nuž, ale momentálne sme pri kompromisom návrhu 16 a tu ide o to, aby sa tá časť in the interest of the efficiency. Of regional development and cohesion. Der... To je táto časť, eh, ktorá mala byť potom vyčereknutá z kompromisu, ale neviem, že či to je tak skutočne, či to vypadlo. Um, ich sehe, dass in dieser Fassung Ehm, v tomto texte to nevidím, že by sa to bolo zmenilo. Tak sa musím teraz spýtať môjho poradcu, že prečo to nie je zmenené, keď sme sa na tom takto dohodli. But it's, it's still in. Uh, Diana, we, can, we, can, we can do it orally and see how it... Uh, so uh, you be prepared to make an oral amendment now? Takže ste ochotní teraz predložiť nejaký uh, E, ústny pozmeňovací návrh k tomuto? Áno, ja by som chcel navrhnúť, teda môj poradca mi hovorí, že toto nie je posledná verzia, ja by som chcel navrhnúť, aby prvá veta jednoducho bola vypustená, tam, kde sa hovorí o tam, kde je o teda tú rozpustenie alebo fúziu, to by, tak by, to by to potom bolo. Prvá veta. so so understand... Dobre, ďakujem. Takže pochopili sme to tak. Kompromis 16 je takýto. S ústnym pozmeňovacím návrhom odporúčame, aby Európsky e, fond na prispôsobenie sa globalizácii a tak ďalej, e, tam, tam bol, vypustíme tú prvú vetu. Ja to teda beriem ako ústny pozmeňovací návrh spravodajcu, takže hlasujeme o kompromise 16 s pozmenením, ústnym pozmenením, kto je za e, kompromis 16 s týmto pozmenením, kto je proti. Zdržali sa ja myslím, že je to prijaté. Ale overíme to. Chce niekto overiť kompromis 16? Budeme hlasovať elektronický kompromis 16 s pozmenením ústnym po, e, pozmenením spravodajcov. Otváram hlasovanie teraz. Uzatváram hlasovanie. No, tak 21 na 20 mali ste pravdu. Bolo to, bolo dobré, že sme to overili, ale aj také prijatý. Ale bolo to tesné. Dobre, teraz, drahí kolegovia, prechádzame na 247. To sme preskočili veľký kus. Kto je za... Pardon, 347. Kto je za? Proti? stržali sa? Je schválený. 350, ale tie budeme teraz hlasovať, tie ostatné vypadávajú. 350 za, proti, stržali sa, je zamietnutý. 351, kto je za, proti, zdržali sa prijatí, 352 s pozmenením. Má niekto nejakú ďalšiu zmenu? Takže 352 s pozmenením. Kto je za? Proti? Zdržali sa? To je prijaté. 353, kto je za? Kto je proti? Zdržali sa prijatí. 355, kto je za? 55, kto je za? Proti? zdržali sa zamietnutí, takže 56, kto je za, 356, kto je proti, zdržali sa zamietnutí, kompromis 17, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijatí. Teraz sa posunieme znova. Poďme na 366, 366, kto je za, 366, e, kto je proti, zdržali sa zamietnutí, 367, kto je za, proti, zdržali sa, no neviem, 367, to overíme radšej e, elektronicky, otváram hlasovanie, 367, opakujem, e, hlasovanie je otvorené, a no, ja si myslím, ale a je to, je to zamietnuté a to veľmi veľkou väčšinou. Dobre, 368, ospravedlňujem sa, 368, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnutý 69, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnutý 370, kto je za, proti, zdržali sa, prijatý 371, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnutý Ja e, som to vyrozumela tak, že Elizabeth Schletter má ústny pozmeňovací návrh. Áno, ďakujem veľmi pekne. Ja e, mám jeden pozmeňovací návrh, e, tak ako to bolo dohodnuté na rokovaniach o kompromise 18 v písomnej podobe sa hovorilo o tom, že e, teda bolo to distribuované a e, je to doplnené do kompromisu highlights the contribution of cohesion policy to the resource efficient Europe flag flagship initiative and its potential for sustainable uh, COF to be considered. Dobre, je niekto proti tomuto pozmeňovaciemu návrhu? Vy, vy niečo chcete povedať? Aha, vy ste proti, dobre. Takže ja sa ospravedlňujem. Ak spravodajca je proti, tak nemôžeme o tomto hlasovať. Áno, Lambert? No, e, e, spravodajca je proti, hej? Áno, 605, uh, e, takto. To, to je vynikajúce to, to sú vynikajúce vlajkové iniciatívy, my by, sme, my by sme ich mohli akceptovať aj úplne všetky. Takže povedzme to takto, EPP zamieta tento pozmeňovací návrh, pretože, pretože my, my, my sme proti tomuto pozmeňovací, ústnemu pozmeňovaciemu návrhu. Dobre, takže ústny pozmeňovací návrh nemáme, budeme hlasovať o kompromise 18, kto je za, kto je proti? Zdržali sa? Je to prijaté. 384. 384. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Je zamietnutý. 85. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Neviem. 385. Budeme to musieť overiť. 385. Hlasovanie otvorené uzatvorené a je to zamietnuté. 386, kto je za, proti, stržali sa. Myslím, že to je prijaté. Neviem, no, ste tu taký e, rozsadený, takže sa to ťažko sleduje, ale dobre. Nemusíme to overať, je to schválené, hej. Prejdeme na 387. Proti zdržali sa, teda prvý boli za. 388, kto je za, proti, zdržali sa, schválený. 389, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 390 za, proti, zdržali sa, neviem, musím, musíme to overiť. 390 overujeme elektronicky od teraz. A hlasovanie uzatváram. Je to zamietnuté. 390 jednotka, kto je za, proti, zdržali sa zamietnutí. Kompromis, kompromis 19, kto je za kompromis 19, kto je proti, zdržali sa mm, niektorí poslanci, je to prijaté. A teraz, eh, fúha, 405 405. Kto je za? Proti? Zamietnuté. Kto je za 407? Kto je proti 407? Zdržali sa? Neviem, neviem teraz, hovorí pani predsednička. 407, budeme veľmi rýchlo elektronicky overovať. Otváram hlasovanie. Dobre, no, tak je to prijaté. Takže 407 je schválená, 408, kto je za, proti, no teraz skutočne neviem, je mi to ľúto, ale neviem, budeme, budeme overať 408. Twenty, no, it's rejected, sorry. Takže je to zamietnuté. 409. Kto je za 409? Kto je proti? Zdržali sa, je prijatý. 410, kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnutí. 412 za. Proti? Zdržali sa prijatí. 411 za. Proti? Zdržali sa zamietnutí. 413, kto je za? Proti? zdržali sa zamietnutí, nie? 415, kto je za, proti, zdržali sa prijatí, kto, 416 e, za, proti, zdržali sa zamietnutí, 417 za, proti, zdržali sa zamietnutí, hovorí Miguel, 418 za, proti, Neviem. Overujeme 418 elektronicky, otváram hlasovanie teraz. 418, číslo 418, 418, u, ukončujem hlasovanie, je zamietnutý. 419, kto je za 419, kto je proti, zdržali sa zamietnutí, 420 za, proti, zdržali sa zamietnutí 421 za, proti, zdržali sa prijatí, overujeme. Vy hovoríte, že treba overiť 421, overujeme elektronicky. Kto je za? Hovorí pani predsednička, uzatváram hlasovanie a je to schválené jedným hlasom 422, e, kto je za, proti, zdržali sa schválený, 424, kto je za, proti, zdržali sa zamietnutí 423, to je za, proti, zdržali sa, zamietnutí, no nevieme, 423, poprosím vás, hlasujte elektronicky. Close. Uzatvorené je hlasovanie a tento pozmeňovací návrh bol zamietnutý. 425, kto je za, kto je proti, zdržal sa, zamietnutý. 426, kto je za, proti, zdržali sa zamietnutý, 427, kto je za, proti, zdržali sa prijatý, 428, kto je za, proti, zdržali sa zamietnutí. 429, kto je za, kto je proti, overíme 429. Otváram hlasovanie teraz. Uzatváram hlasovanie a je to schválené. Kompromis 20. Kto je za kompromis 20? Kto je proti? Zdržali sa. Kompromis schválený. 441. To je ústne pozmenený pozmeňovací návrh. Je niekto proti tomu pozmeňovacímu návrhu? Karimajo. Nie, nie, že ja som bola prekvapená, pretože ja, dobre, teda budeme, budeme hlasovať o pozmenenom návrhu 441 za, proti, stržali sa zamietnutí. No, je mi to ľúto. 442, kto je za? Áno, Láslo? Sorry to say. Ja sa ospravedlňujem, že to musím povedať. Ja som si vypočul, alebo ja som počul jeden z dôvodov, prečo je to zamietnuté, je dĺžka, ale e, problém s týmto pozmeňovacím návrhom nie je dĺžka, ale to, že zamestnanosť je pokrytá, ale nie je to celkom jasné. A ja by som bol rád, aby sme sa k tejto téme ešte pred plénom vrátili. Ja teraz e, nemám ten návrh, ale aby som chcel prísť s ústnym návrhom. Takže chcete, aby to zostalo také, ako to je? Dobre, takže budeme hlasovať o 441 s tou informáciou, ktorú práve Laslo vysvetlil. Kto je za? Kto je proti? No EPP je proti, či? Neviem. No ja neviem, je, to, je, je mi to ľúto, čiže 400, pardon, 442, o tej budeme hlasovať. Elektronicky uzatváram hlasovanie. No. Tak je to zamietnuté, je mi to ľúto, ale tým vlastne máte možnosť, lebo je to 50-50, vlastne máte mandát. Dobre, kompromis 21, kto je, proti, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijatý čo urobíme teraz? Potrebujeme jednu minútku na zváženie, čo urobiť. Which one? Okay. Yeah. Uh, we vote the first part. Yes, just a second. Yes, we vote the first so part. We go... an oral amendment. No, but this is the second part, on the first part. Okay, so we vote... Takže hlasujeme teraz o 400 48. o prvej časti hlasujeme s ústnym návrhom, ktorý nemá, e, e, kto je, kto je za, proti, zdržali sa. Go to compromise. Teraz na kompromis 22 ideme. Kto je za, proti, zdržali sa, toto je prijatý návrh. 461. kto je za, proti, zdržali sa zamietnutí. 462, kto je za, proti, zdržali sa zamietnutí. 463, kto je za, proti, zdržali sa schválené. 465, kto je za, proti, zamietnuté. 464 za, proti, zdržali sa zamietnuté, nie? Overíme 464. Je mi to ľúto. 464, eh, otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Je to zamietnuté. 466, kto je za 466 to je proti, zdržali sa zamietnutí. To isté je 468, 468, 469 sú rovnaké, hlasujeme o nich spolu, kto je za, proti, zdržali sa zamietnuté, tvrdí Miguel, ale ja neviem osobne, overíme to. Chcem si byť istá, takže hlasujeme o 468, 469 sú identické, otváram hlasovanie teraz. Uzatváram hlasovanie. Je to prijaté. 470, kto je za, 470, kto je proti, zdržali sa, prijaté. 72, prejdeme na 72, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. No zdá sa mi, overíme. 472, veľmi rýchlo to overíme. Otváram hlasovanie teraz. No? The vote is closed. Eh? Uzatváram hlasovanie, no ešte niekto nezahlasoval, ale eh, predpokladám, že to nie je kľúčové hlasovanie. Dobre, je to prijaté. Tromi hlasmi traja ľudia nehlasovali, no. 473, kto je za, 473, kto je, prosím vás, kto je proti. No, vidím, že mnohí, mnohí nezdvíhate ruky, alebo teda, hlasu, teda zdvíhate ruky medzi hlasovaním, takže neviem, či ste za alebo proti 473. Eh, o tej ideme hlasovať elektronicky teraz. The vote is closed. Uzatváram hlasovanie. A je to zamietnuté 474 prepadáva 475 za, proti, zdržali sa prijaté, 76 za, proti, zdržali sa prijaté, 79 za, proti, zdržali sa, no myslím, že je to zamietnuté a ak nikto nezakričí, tak je to zamietnuté. Kompromis 23, to je za, proti, zdržali sa schválené, Prejdeme na kompromis 24. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa schválený kompromis e, Ideme na 487, 487, kto je za, proti, zdržali sa zamietnutí 488 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 489 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 491 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 492 za, proti, zdržali sa prijatí, kompromis 25 za, Aha, pardon, to je... E, oddelené, teda rozdelené hlasovanie. Budeme hlasovať o prvej časti kompromisu 25, kto je za, proti, zdržali sa schválené. Druhá časť za, proti, zdržali sa, myslím, že je to 50 na 50. Overíme druhú časť elektronický kompromis 25, druhá časť hlasujeme teraz. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Je zamietnutý. Takže prejdeme teraz na Budeme, to musieť, budeme sa musieť pozrieť, kam vlastne teraz prejdeme. 504. Uh, colleagues, after 504 you have 141, which we want to vote now. Takže 141. Kto je za? Neviem, ako vyzerajú vaše hlasovacie zoznamy, ale hlasujeme o 141, čo je za 504 v zozname. To sa dá veľmi ľahko nájsť. Yes, so it's on uh, for the, so Who can we vote? Who's in favor? 141 je za, to je proti, Kto sa zdržal, myslím, že je to zamietnuté. Teda prejdeme k 505, kto je za, proti, to sa zdržal, zamietnutý. 506 kto je za, Kto je proti, kto sa zdržal zamietnutý, 507, kto je za, proti, kto sa zdržal prijatý, 508, kto je za, proti, kto sa zdržal prijatý, 509, kto je za, proti, kto sa zdržal zamietnutý, 510, kto je za, proti, kto sa zdržal prijatý, kompromis 27, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal prijatý. 519. Who is in favor? Who is against? Abstentions? I think it's adopted. No? Myslím, že sme prijali ten kompromis. Takže 521, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. 220, 522, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Neviem to vypočítať, tak prosím, hlasujme o 522. Closed. And it's rejected. Zamietnuté 523, kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. Ústny návrh 524. Je nikto proti tomu návrhu? Nikto. Takže hlasujeme o 524. Kto je za? Kto je proti? Kto sa potom máme k 5.2.5 oddelené hlasovanie po častiach. Kto je za prvú časť? Kto je proti? Kto sa držal? A druhá časť, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. 5 až 5, 2, 7, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijaté. Ja neviem, pretože hlasova- za EPP hlasoval iba Lambert van Nistelrooy. Ja som nikoho iného nevidela. Považovala som tvoju ruku za 17 číslo. Takže 5, 2, 7 overujeme. Koniec hlasovania. Je to teda prijaté. 5, 2, 8, kto je za? kto je proti, kto sa zdržal, prijaté 529, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijaté 5, 5 30, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijatý 531, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, je zamietnuté 532, kto je za, proti, kto sa zdržal zamietnutý. 33, to je za, proti, kto sa zdržal zamietnutý. Áno, musíme si to teda overiť. 534, kto je za, proti, kto sa zdržal prijatý. 535, kto je za, proti, kto sa zdržal, prijatý, P36, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijatý, P37, kto je za, proti, to sa zdržal, prijatý, P38, kto je za, proti, kto sa zdržal, prijatý, kompromis 28, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijatý, kompromis 29, kto je za, proti, kto sa zdržal prijatý. 557 no, je ďalší návrh, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal zamietnuté, 558, kto je za, proti, kto sa zdržal prijaté, 559, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal zamietnutý, 60, kto je za, proti. hovoríme 560. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Je to zamietnuté, pretože potrebujeme 21. Môžeme hlasovať ešte raz, pretože menej ľudí hlasovalo predtým, než sme mali na obrazovke. 560. Hlasujte. Máme 44 ľudí, ktorí tu sú registrovaní a nehlasujú. Zamietnuté. 6, 3, 6, 4 identické. E, kto je za? proti. Myslím, že je to prijaté. Takže overíme si to. 5, 6, 9, kto je za? Kto je proti? Kto je za ešte raz? Kto je proti? Kto je, kto je za? Kto je proti? Kto sa držal zamietnutý? Dvojka. Kto je za? Kto je proti? Kto sa držal zamietnutý? Podmienci návrh 3. Um, ehm, my za jeden, to sú identické, kto je za, proti, držal zamietnutý, štvorka, kto je za, To je proti, kto sa zdržal, prijatý, 5, kto je za, proti, kto sa zdržal, prijatý, 6, kto je za, kto sa zdržal, Musíme si to overiť. prijaté. Osmička, kto je za? Proti, kto sa zdržal? Prijaté. Deviatka, kto je za? Proti, kto sa zdržal? Zamietnutá. Sedmička, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Myslím, že je to zamietnuté. Vy za 3 a poznáte sa 10 spolu kto je proti, kto je zamietnuté, 11, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal zamietnuté, 12 a to je 6, víza 6, to je za, kto je proti, kto sa zdržal zamietnuté, 13, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal prijaté, 14, kto je za, proti, overíme 14. The vote is closed. And it's... Konec hlasovania. 15 za. Proti. Zamietnutý. Prejdeme k preambule. 16. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnutá. 17. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnutá. 18. Kto je za? proti, zdržal sa zamietnutá, kompromis 30, kto je za, proti, kto sa zdržal prijatý, 21, kto je za, proti, kto sa zdržal prijatý, 22, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal zamietnuté, nie, 23, kto je za, proti, kto sa zdržal zamietnutý, 24, kto je za, proti, kto sa zdržal prijatý, 25 to je za, proti, kto sa zdržal prijatý, 27 nenasleduje. To je zamietnuté, 28 kto je za, proti, kto sa zdržal, zamietnutý. Hovoríme teda 28, som si síce nebola istá, ale pre istotu Zamietnuté je tesné, ale zamietnuté. 29 to je za. Zamietnutý. 30 to je za. Proti. To sa zdržal zamietnutý. 31 to je za. Vypadáva. Nie, hlasujeme. 30 to je za. To je proti. Kto sa zdržal prijatý. 32 kto je za. To je proti. Kto sa zdržal prijatý. 33 kto je za proti, kto sa zdržal zamietnutý, 34, kto je za, proti, to sa zdržal zamietnuté, 35, kto je za, proti, zamietnuté, 36, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamietnuté, 37 je po častiach, prvá časť, e, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, druhá časť, kto je za proti, držali sa zamietnuté, nie. 38, kto je za, proti, kto sa zdržal zamietnuté, 39, kto je za, proti, držali sa zamietnuté, 40, kto je za, proti, kto sa zdržal prijaté, 41, kto je za, proti, zdržali sa. Oni hovoria, že je to zamietnuté, ale ja si nie som istá. Overujeme si to elektronicky. 41, pretože nedvíhate ruky, tak nevieme toho zistiť. Koniec hlasovania. Prijaté. 42, kto je za? Proti? Neviem, rýchlo elektronicky. Koniec. Zametnuté. 43, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 44, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. 45, kto je za? Proti? Kto sa zdržal? Prijatý. 46, kto je za? proti, zamietnutý. 48, kto je za, proti, overíme 48, otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. Nie, nie je to prijaté. Zamietnuté. 49, to je za. Proti. Zadržal. Myslím, že to zamietnuté. 50, to je za. Proti. To sa zdržal prijaté. 51, 52, kto je za. Proti. To sa zdržal zamietnutý. 53, kto je za proti, kto sa zdržal, prijatý, 54, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamietnutý, 55, kto je za, prosím, 55, kto je za, proti, kto sa zdržal, zamietnutý, 56, kto je za, proti, kto sa zdržal, prijatý, 57, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamietnutý, 58, kto je za, proti, kto sa držal zamietnutý a prejdeme k e, zam, zamestnanosti výboru teda výza 2 M z výboru employment druhá časť, kto bol za kto je proti, kto sa zdržal zamietnuté výza 4, kto je za proti, kto sa zdržal zamietnutý výza 5, kto je za proti kto sa zdržal? Vyza 7. Kto je za? Kto je, sa zdržal? Vyza 8. Kto je za? Proti? Kto sa zdržal? Zamietnutý. Časť, prvá, prvej časti zamietnutá, druhá časť, nie, prepačte, pán, číslo 4, e, časť 4, kto je za, proti. Hovorme si, prosím, časť 4, Otváram hlasovanie. Zamietnuté. Teraz dvojka z e, dvojky, druhá časť, e, kto je za, to je predsa za zamietnuté. Suggestion 3. In favor? Against? Abstain? kto je teda za, kto je proti. Myslím, že to bolo zametnuté, hovorí predsednička. Five. No? We, we go five. to proposal five. Who's in favor? Kto je za? To je proti? Zamietnuté. Návrh 8. Kto je za? Kto je proti? Kto sa držal? Zamietnuté. 12. Kto je za? proti, zadržal, zdržal, overíme 12. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté. Druhá časť 14. Kto je za? Kto je proti? Kto sa držal? Zamietnutá. Teraz potrebujeme ešte sekundu na premyslenie si. we vote 21? Uh, yes, 21. We vote. So we vote 21, unless somebody... Hlasujeme 21. Takže máme návrh, že budeme hlasovať o pôvodnom texte najprv v 21. A, a to je, čo je odsek 31, 39 pôvodného textu a keď to padne, tak potom pôjdeme hlasovať o 21. Takže ste pripravení, budeme hlasovať e, o pôvodnom texte, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, to bolo zamietnuté a tým pádom ideme o po 21 hlasovať. To je za. To je proti. To sa zdržal zamietnutý. Ano, no, so if they rejected the original text, then 21 is automatically? No, no we have to vote. text is deleted. Then it's deleted, so there is no... If I would, if I mm. can... Uh, Nemáme iba jeden pozmeňujúci návrh, ktorý by sa dal by mohol nahradiť. V 39 máme viac. A 22, keď získa väčšinu, tak potom je to v poriadku. to make it clear, we, we understand that everybody understand that we have deleted pochopil každý, že sme vymazali 39 tým vašim negatívnym hlasovaním z textu. Elizabeth. Sú tu tri možnosti povedať niečo k od, od obsahu ISF. Chceme Jedna vec je pôvodný text, druhá, druhá vec je 21 a tretia možnosť je 22. My sme vymazali originál a vymazali sme 21 a teraz sme odhlasovali 22 a uvidíme, aký bude výsledok. A keď niekto bude chcieť potom povedať, že aký bude obsah ISF, potom by mali teda hlasovať aspoň za 22. Takže dobre, to je jasné, hovorí predsednička. Teraz len aby každý chápal, že o čo ide, čiže budeme hlasovať o 22. Kto je za? Kto je proti? Myslím, že sme to zamietli, ale overme si to. Koniec hlasovania zamietnuté. Aj 22 je zamietnutá. So we only vote, we only vote the first part uh, of, of these two of 24. Okay. The first part on. Okay. So now we move to the first part of... Čiže prejdeme k prvej časti 24. -ky. Nie, to vypadáva, nie? Iba druhá časť last part of this text falls. So it's only a part of this text which we are voting So we go to the second suggestion of 24 and we vote the last part of it. No, the, the last part is... Čiže hlasujeme v poslednej časti. Takže hlasujeme o všetkom okrem poslednej časti tohto. To je za. Prosím, ruky hore. Proti. zdržal. Zamietnuté.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 25 hlasujeme, kto je za. Kto je proti. Kto sa zdržal. Zamietnutá. 26 to je za. Kto je proti. Kto sa zdržal. Zamietnutá. 28. 8. To je za. Proti. Kto sa zdržal. Zamietnuté. Hovoríme 405, môžeme hlasovať o 29, kto je za, proti, kto sa zdržal, zamietnuté. 31, kto je za, proti, kto sa zdržal, 32, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, je to zamietnuté, 33, kto je za, kto je proti, kto sa je zamietnuté, a teraz výbor rozpočtovú kontrolu a ich návrhy. Návrh číslo 1, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal prijatý. Návrh číslo 4, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, je to zamietnuté. Musíme si overiť tú 50 jednotku. Čiže teraz budeme hlasovať o druhej časti šestky, kto je za, proti, kto sa zdržal, zamietnuté. Sedmička, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamietnuté. Deviatka, kto je za, proti, kto sa zdržal, prijaté. Desiatka, kto je za, proti, kto sa zdržal, zamietnutá. Jedenáctka, kto je za, proti, to sa zdržal zamietnuté. Teraz návrhy výboru pre žen, práva žien a rodovú rovnosť. E, a, kto je za? Proti, to sa zdržal zamietnuté. B, kto je za? Proti, zamietnuté. C, kto je za? Proti, zamietnuté. D, kto je za? Proti, zamietnuté E, kto je za, proti, kto sa zdržal, zamietnuté F, kto je za, proti, kto sa zdržal, zamietnuté G, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamietnuté 1, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamietnutý 2, kto je za, kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnutý. 3. E, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnutý. 4. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Do you know? Overíme štvorku. Koniec hlasovania, až je zamietnutá šestka, kto je za, proti, to sa zdržal, zamietnuté, sedmička, kto je za, proti, to sa zdržal, zamietnuté, 9, kto je za, proti, zamietnuté, 9, až teraz, kto je za, kto je proti, zamietnutá, 10, kto je za, jednoducho zamietnuté, 13, kto je za, proti, kto sa zdržal, zamietnutá, 14, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamietnutá, 15, kto je za, Lambert, ja neviem, ako to No, mňa to trošku mrzí, že toľkokrát odmietame ten ženský, návrhy ženského výboru. 15 e, za, proti, zdržali zamietnuté, 16 je za, proti, to sa zdržal zamietnutý, 17 je za, proti, to sa zdržal zamietnutý a teraz e, hlasujeme o návrhu e, správy elektronicky otváram hlasovanie teraz. Okay, Koniec hlasovania, pretože nemôžeme mať viac, ako, viac EPP. Takže 31 hlasov za, blahoželáme Markusovi. We have a... Uh, now we move to the Kolegovia, hneď prejdeme k ďalšiemu hlasovaniu, čo je Oldřich Vlasák a jeho správa o meste. Bolo tam 100 pozmeňujúcich návrhov. Dosiahli sme 7 kompromisných, takže budeme o nich hlasovať. Pozmeňujúci návrh číslo 19, tým začneme. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa prijaté. 20, kto je za? kto je proti, zdržali sa prijaté, 21 za, proti, zdržali sa prijaté, 22 za, proti, zdržali sa prijaté, 23 za, proti, zdržali sa prijaté, 24. Je to ústny pozmeňujúci návrh, niekto je proti? Nie, takže po zmenenej podobe hlasujeme za, proti, zdržali sa prijaté, kompromis 1, kto je za, proti, zdržali sa prijaté, 28. Pardon. Hlasujeme o 28. iba o druhej časti. Hlasujeme o druhej časti, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. 33. Kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. 35 za, proti, zdržali sa prijaté. Pri, zamieta sa. 36, kto je za, kto je proti. 36, kto je za, kto je proti. Overme si 36, myslím, že to je prijaté, ale predsa len. Hlasujme. Končím hlasovanie. Ako vidíte, nie som slepa, takto ste zdvíhali ruky. Mala by som tú vinu pripísať vám. 37 za, proti, zdržali sa, prijaté. 38 za, proti, zdržali sa, prijaté. 39, pardon, 39 vypadá. Máme tu ústny pozmeňujúci návrh 39, kto je proti, je to pozmenené, takže kto je za, to je proti, zdržali sa prijaté. 41 za, proti, zdržali sa, zamieta sa, 42 <clears throat> za, proti, zdržali sa, prijaté, 43 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis číslo 2, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté, 44, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté, 45 Máme hlasovanie po častiach a ústny pozmeňujúci návrh. Niekto je proti ústnemu pozmeňujúcemu návrhu, takže hlasujeme o prvej časti. Ako ju pozmeňuje ústny pozmeňujúci návrh, to je za, proti, zdržali sa prijaté. Druhá časť za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 3, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 4, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 5, kto je za? Proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 6, kto je za? Proti, zdržali sa prijaté. 42, ústne pozmenené. Niekto proti poz, návrhu? Hlasujme, kto je za? Proti, zdržali sa prijaté. 45, kto je za? Proti, zdržali sa prijaté. 66, kto je za? Proti, overme si 66. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. A je to zamietnuté. Kompromis 7, kto je za, proti, zdržali sa. Kto je proti? Nikto nie je proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 70, 71, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté 74, kto je za, proti, zdržali sa, zamieta sa, 76 za, proti, zdržali sa, prijaté, 77 za, proti, zdržali sa, prijaté, 78 za, proti, zdržali sa, prijaté, 79 za, proti zdržali sa prijaté, 80 za, proti zdržali sa prijaté, 81 ústny pozmeňujúci návrh, niekto proti tomuto? Nie, takže je to pozmenené, hlasujeme, kto je za. 81 za, proti, overme si 81 pozmenené podobe. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie a je to prijaté. 82, kto je za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 83, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. 84 za, proti, zdržali sa, prijaté. 86 ústne pozmenené, niekto proti pozmeňujúcim návrhom. Hlasujeme teda o pozmenenej podobe, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. 87. Máme po a hlasovanie. Prvá časť, to je za, proti, zdržali sa prijaté. Druhá časť, za, proti, zdržali sa prijaté. 88 za, proti, zdržali sa prijaté. 89 za, proti. Overme si 89. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to prijaté. 91 za. Proti. Zdržali sa prijaté. 92 za. Proti. Zdržali sa prijaté. 94 za. Proti. Zdržali sa prijaté. 96 za. Proti. Zdržali sa prijaté. 97 za. Proti zdržali sa prijaté 98 za, proti zdržali sa prijaté 99 za, proti zdržali sa prijaté stovka za, proti zdržali sa, overme si, stovku overíme, Je to zamietnuté. 101 za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. Pani Macioni, chcete sa vyjadriť? Je tu požiadavka zo strany tlmočníkov. Niekomu tu zvoní slovník, ktorý idem priamo do sluchátok a ich ruší. Tak prosím vás, dajte na to pozor. ide o prezidentský, predsednícky stôl. Tam niekto má mobil zapnutý. Áno, to je môj, hovorí pani predsednička. A ja mám určité slaviny, tak nemôžem byť dokonalá. A nepovedali ste mi to, neupozornili ste ma. Prepáčte, že mi to hovoríte až teraz. Čiže kde sa nachádzame? Na 102. Takže kto je za 102? Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Prijaté. 103. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Prijaté. Teraz prejdeme k vízam. Kto je za, dvojka? Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Prijaté. Jednotka? Kto je za? Prijaté. Úvodné ustanovenie číslo 4. Prepačte, musíme si to overiť. Ide o úvodné ustanovenie číslo 4. Kto je za? Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa prijaté 6. Takisto, kto je za? Kto je proti? Zdržali sa prijaté Kolegovia, pokiaľ ide o pozmeňujúci návrh 5, sekretariát musel zmeniť poradie, čiže hlavná časť je tá prvá časť a druhá časť je iba doplnková. Tá je z právneho hľadiska jasná. Takže hlasujme o prvej časti. Takže hlasujeme o prvej časti. Je tam zmenené poradie, neviem, ako to máte v tom zozname. Takže hlasujeme o prvej časti, ktorá sa začína slovom WRS. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. A teraz prejdeme k tej druhej časti z Legally Clear. To je za, to je proti, zdržali sa, to je zamietnuté. Sedmička, kto je za, kto je proti, zdržali sa, Osmička, kto je za, proti, zdržali sa, zamieta sa, 9 za, proti, prijaté. Myslím, že devina je prijatá. Môžeme si to overiť, samozrejme. Overme si elektronicky devinu, kto je za. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. A je to prijaté. Prejdeme teraz k desine, kto je za kto je proti, zdržali sa prijaté, 11, kto je za, 11 odpadáva, takže prejdeme k 13, 13, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté, 14 za, proti, zdržali sa prijaté, 15 za, proti, myslím, že to je prijaté, hovorí pani predsednička, 16, kto je za, proti, zdržali sa, takisto prijaté. 17, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. 18 za, proti, zdržali sa, prijaté. Prejdeme k výboru pre dopravu a cestovný ruch. Úvodné ustanovenie A. Kto je za? Proti, zdržali sa, prijaté. Úvodné ustanovenie B. Kto je za? Proti, zdržali sa, prijaté. Úvodné ustanovenie 3 kde, sú, kde ústne, ústne ústny návrh, to je za, proti, zdržali sa, zamieta sa. Jednotka, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Dvojka, kto je za, proti, zdržali sa, zamieta sa. Trojka za, proti, zdržali sa, zamieta sa. Štvorka za, proti, zdržali sa, prijaté. Peťka za,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 proti, zdržali sa, zamieta sa 14 za, 14 odpadá, prejdeme k 16, kto je za, proti, zdržali sa, zamieta sa 17 za, proti, zdržali sa, zamieta sa 18, 19, prejdeme na 19, kto je za, proti, zdržali sa, zamieta sa 20, za, proti, zdržali sa, zamieta sa 21 za, proti, zdržali sa, zamieta sa 22 za, proti, zdržali sa, zamieta sa 23 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. Teraz budeme hlasovať o celé, o celej tejto správe elektronicky. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie a je to skoro jednomyselné, 36 hlasov. Gratulujem všetkým. Gratulujem, gratulujem spravodajcovi. Teraz prejdeme k správe Eli Oro. Prvá správa. Je tu už zmena doplnitie rozhodnutia, ktoré sa ste na oslobodenie oddane nazývané octroi de mer. Môžeme o tom hlasovať? Ide tu iba o jedno hlasovanie, ale budeme hlasovať elektronicky. Otváram hlasovanie. Hlasujeme o správe Elioro. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie a je to takisto jednomyselné. Takže takisto gratulujeme a prejdeme k druhej správe Elioro. špecifické opatrenia, pokiaľ ide o poľnohospodárstvo. Tu máme dlhší zoznam hlasovania, takže môžeme hlasovať. Môžeme hneď začať. 70. pozmeňujúci návrh, kto je za, kto je proti, zdržali sa zamietnuté, 71 za, proti, zdržali sa prijaté, kompromis 10 za, proti, zdržali sa, myslím, že to je prijaté ale môžeme si to overiť, pokiaľ ide o kompromis, overme si to elektronicky. Je to prijaté. Teraz jedenáctka, pardon. Prejdeme k jedenáctke, kompromis 11, kto je za, kto je proti. Zžali sa prijaté. Kompromis 12, kto je za, to je proti zdržali sa prijaté, kompromis 13, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté, kompromis 14, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté, 20, pozmeňujúci návrh číslo 20, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté, 21 za, proti, zdržali sa prijaté, 22 je to ústny pozmeňujúci návrh, je niekto proti, takže hlasujeme po zmenenej podobe, 22 za, proti, zdržali sa prijaté, prijaté. 79 za, proti, neviem, overme si 79. Končím hlasovanie. Je to zamietnuté. 23. Kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. 24. Takisto ústny pozmeňujúci návrh, niekto je proti, ak nie, tak to je za proti zdržali sa prijaté 80 za, proti zdržali sa prijaté 20, 81, kto je za, 81 za, proti zdržali sa prijaté 26 za, tak je tu ústny pozmeňujúci návrh, je niekto proti, tak môžeme hlasovať, kto je za, proti, zdržali sa prijaté 27 takisto, ak je niekto proti, kto je teda za, kto je proti,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 37, kto je za, proti, zdržali sa prijaté, kompromis 18, kto je za, proti, zdržali sa prijaté, 95 po častiach, prvá časť, z 95 za, proti, zdržali sa prijaté, druhá časť za, proti, zdržali sa, 96, kto je za, kto je, kto je za, kto je proti, Neviem, musíme si overiť 96. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to zamietnuté. 97, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. 98 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 99 za, proti, zdržali sa prijaté. 39 ústny pozmeňujúci návrh. Niekto je proti? Nie, tak hlasujeme o pozmenenom. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Stovka. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. 101 za? Proti? Zdržali sa? Musíme si overiť 101.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 za, proti zdržali sa prijaté 47 za, proti zdržali sa prijaté 48 za, proti zdržali sa prijaté 105 za, proti zdržali sa prijaté 106, kto je za, proti zdržali sa prijaté kompromis 19, kto je za, proti zdržali sa prijaté 20, kto je za, proti zdržali sa prijaté 111, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Teraz prejdeme k citáciám 1, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. 49 za, proti, zdržali sa, prijaté. Úvodné ustanovenia, kompromis 1 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 2, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. 50 za, proti, zdržali sa prijaté, kompromis 3, kto je za, proti, zdržali sa prijaté, kompromis 4, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. Sedmička, to je za, proti, zdržali sa prijaté, kompromis 5 za, proti, zdržali sa prijaté, 6, to je za, proti, zdržali sa prijaté, kompromis 7 za, proti, zdržali sa prijaté, 65 za, proti zdržali sa prijaté, kompromis 8 za, proti zdržali sa prijaté, 68 za, proti zdržali sa prijaté, kompromis 9 za, proti zdržali sa prijaté. Hlasujeme hla elektronicky o celej, celom stanovisku, otváram hlasovanie. A Uzatváram hlasovanie. Teraz... Ups, tak ešte nie. Ale v podstate je to takmer jednomyselné. Gratulujem. Bolo to vynikajúce. No a toto je, drahí koordinátori, doklad, že musíme posielať kolegom viacej správ. Prejdeme na ďalšie hlasovanie. Posledné, posledná správa pána, a teda, pardon, Laslo Surian e, a jeho správa. Malo by to byť pomerne jednoduché hlasovanie. Je každý pripravený? Pozmeňovací návrh 1, kto je za, proti, zdržali sa schválený, 2 za, proti, zdržali sa schválený, 3 za, proti, zdržali sa schválený. Prejdeme na kompromis 1 za, proti, zdržali sa schválení. Prejdeme na pozmeňovací návrh 10, tam je rozdelené hlasovanie. Prvá časť hlasujeme za, proti, zdržali sa schválená. Druhá časť za, proti, zdržali sa. Myslím, že je to schválené, ale overíme to veľmi stručne, rýchlo. Pozmeňovací návrh, pozmeňovací návrh 10, druhá časť, druhá časť desiny. Otváram hlasovanie. Hlasovanie je uzavreté. aj. Takže tu je to zamievací návrh 11 za, proti, zdržali sa prijatí 12 za, proti, zdržali sa schválení 13 za, proti, zdržali sa schválení. Konečné hlasovanie o celej správe. Otváram hlasovanie teraz. Uzatváram hlasovanie, máte pravdu. Ups, ešte nie, no nevadí. No, môžeme doplniť váš hlas k tomu hlasovaniu. Ak chcete zistiť, ako ste hlasovali, tak to môžeme urobiť. Ale dobre, uzavreli sme to veľmi rýchlo, prejdeme na náš posledný bod na programe.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 Možno si pamätáte, že sme nes- neskončili diskusiu o stanovisku vypracovanom Janom Obrichtom o finančnom nariadení. To je veľmi dôležitá záležitosť. Ja by som chcela povedať, že teraz by som rada... Ja... Teraz sú, to sú veľmi dôležité veci. No, <laughs> niekedy hovorím aj dôležitú vec a teraz hovorím takto dôležitú vec, takže vás poprosím troška o pozornosť. Nedokončili sme rozpravu o stanovisku Jana Olbrichta o finančnom nariadení, čo je pre budúcnosť našej politiky veľmi dôležitá vec. Takže ja navrhujem, aby sme aby sme vytvorili, aby sme stanovili termín pozmeňovacích návrhov na 30. 30. máj o 12. ale vyhradíme si viac času na diskusiu budúci, budúci, eh, na budúcom zasadení, zas, zasadaní tomu budeme viac, venovať viac času. Nevidím žiadne ďalšie riešenie, ale jednoducho sa, sa k tejto veci vrátiť. Takže keď eh, budeme keď, keď budeme organizovať alebo teda stanovať program nasledujúceho zasadnutia, tak eh, na to musíme pamätať. Ja si myslím, hovorí Jan Olbricht, že tí poslanci, ktorých to bude zaujímať, sa so mnou môžu spojiť a môžu mne predložiť tie pozmeňovacie návrhy. Dobre hovorí predsednička, takže stanovujeme termín na pozmeňovacie návrhy 30. maj 12. hodina. E, môžete to prediskutovať s Janom alebo s tieňovými spravodajcami. Jan povedal, že je ochotný takéto niečo urobiť. Ja vám veľmi pekne ďakujem za trpezlivosť. E, myslím, že ehm, by sme mohli aj komisii komisiu vyzvať alebo povedať, že sa do týchto rokovaní môže zapojiť niekoho z generálneho rejiteľstva pre rozpočet. A teraz pristúpime k poslednému bodu, alebo teda k ďalšiemu bodu nášho programu, verejné vypočutie. Verejné vypočutie začína teraz. Ja vás poprosím, aby ste si sadli. Ja dúfam, že tu už máme expertov. Ja by som chcela privítať všetkých týchto expertov. Vypočujeme si totiž 6 5, pardon, 5 expertov a, a ich príspevky budú hovoriť o systéme mechanizmu plnenia výsledkov na báze výsledkov a výkonov. A vzhľadom k obmedzenému času e, ja im dám hneď slovo, ale rada by som ich požiadala, aby hovorili čo, naj, čo najstručnejšie, aby skutočne sa dostalo na všetko, čo budú chcieť povedať. Takže bez nejakých ďalších e, odkladov dávam slovo prvému nezávislému konzultantovi, ktorým je pán Bert Perrin z Medzinárodnej organizácie pre výskum a hodnotenie a sekretária, Európskeho sekretariátu pre um, hodnotiac, tre, Európsku hodnotiacu spoločnosť. Takže pán Bert Perrin, máte slovo. No, Um, uh, uh, no, myslím, že pán Perin uh, asi nepočul, že som mu dala slovo, takže pán Perin, radi by sme sa pustili do toho vypočutia a poprosím vás, aby ste um, hovorili čo najstručnejšie všetci, aby sme potom ešte mali čas aj na diskusiu. Dobre, takže otváram toto vypočutie. Hello, can, can you hear me? Ďakujem veľmi pekne. Ja budem hovoriť eh, čo najstručnejšie. Ja by som chcel eh, spomenúť niekoľko kľúčových charakteristík eh, orientácie na výsledky a indikátorov, ktoré vyplývajú z tohto prístupu. Ja by som v prvom rade chcel popísať niekoľko obmedzení týkajúcich sa indikátorov, potenciálu ich zneužitia a minimalizácie tohto potenciálu. Ja som si istý, že všetci viete, o tom nešťastí na e, vrtnej plošine Deep Horizon v Mexickom zálive minulý rok a ja by som na základe tohto príkladu chcel e, hovoriť o tom, že hlavná zodpovednosť e, spočívala na spoločnosti, ktorá prevádzkovala túto túto vrtnú plošinu a táto spoločnosť napriek tomu Eh, vydala vyhlásenie, ktorá, ktoré hovorí, že napriek tomuto nešťastiu štatistická úspešnosť bola dobrá a eh, dokladá, že bezpečnostné parametre, alebo teda, že bezpečnosť našej spoločnosti je veľmi dobrá. Ja som si istý, že toto je indikátor, ktorý tým pádom táto, a táto štatistická bezpečnosť prevádzky, eh, že tento indikátor je pomerne nezmyselný, ak prihľadneme na tú katastrofu, ku ktorej došlo. Takže natiska sa otázka, ako, um, ako vlastne merať výkonnosť a výsledky a bolo by vhodné, aby sme predefinovali indikátory a ja by som uviedol uh, príklad. V niektorých uh, súdnych systémoch uh, um, to, um, aby sa dosiahlo skrátenie zoznamov čakateľov na lekárske zákroky, sa dosahovalo tým, že boli riešené najprv e, drobné ochorenia a ľudia, ktorí mali komplikovanejšie problémy, tak tí boli e, v podstate odsúvaní nakoniec, pretože ich riešenie by trvalo, ich liečba by trvala mnoho dlhšie. Takže týmto v podstate e, kvôli indikátoru čakacieho zoznamu ten systém bol manipulovaný v neprospech ľudí s komplikovanejšími ochoreniami Takže um, je potrebné um, prispôsobiť indikátory riziku. No a uh, otázka uh, sa tiež natíska si taká, kedy je vhodné používať indikátor počtu zamestnaných ľudí. Uh, uh takýto indikátor Eh, je možný eh, tam, kde Takže eh, je množstvo situácií, v ktorých existujúce indikátory nie sú dostatočne kvalitné a Ehm, ehm, ja len chcem povedať, že indikátory je možné využívať aj správne, ale ehm, sú situácie, kedy tie indikátory vedú k pokriveniu situácie. Teda my indikátory potrebujeme na to, aby sme overili, či skutočne plníme plán a smerujeme k cieľom, ale na toto je potrebné vysvetliť uplatnenie tých indikátorov a vysvetliť, prečo sú definované tak, ako sú indikátory, e, môžu byť zneužité. Na to je v podstate veľmi veľký potenciál a to najmä, ak existuje priame prepojenie e, medzi financiami a dosahovaním cieľov. A odmeňovanie e, len za dosiahnutie popred stanovených cieľov môže viesť k určitej defenzívnosti a hľadaniu cestičiek, ako ten cieľ papierovo dosiahnuť, e, skôr než by sa hľadala cesta, ako reálne zlepšiť situáciu. A e, my sa práve teraz chceme zamerať na tie výsledky, teda po anglicky result orientation. E, chceme skrátka dosiahnuť to zlepšenie a nie len nejaké papierové splnenie indikátorov. No a teraz, ako táto vec súvisí s politikou súdržnosti, na tejto problematike pracuje niekoľko inštitúcií, parlament a v rámci eh, neho eh, výbor REGI. A eh, v rámci týchto činností je dôležité si uvedomiť, že všetky činnosti by mali byť prepojené s výsledkami, ktoré treba dosiahnuť. A to znamená, že aj riadiace činnosti by mali prihliadať na to, aký má byť výsledok, a podľa toho by mali e, určovať, či činnosti sú úspešné alebo nie. Nedávno vyšla kniha a ja vám môžem nechať e, e, obsah tejto knihy, ktorá nesie názov Snaha o to, aby zodpovednosť fungovala dobre, trocha komplikovaný názov, ale čoraz viac sa objavuje tento pojem accountability, teda zodpovednosti um, voči tým, ktorí vám zadávajú um, úlohu, čo sa týka najmä verejných orgánov, ktoré plnia isté činnosti pre občana a musia sa, musia sa zodpovedať za to, či tie úlohy vykonávajú dobre. No a eh, doteraz skúmali len to, či sa peniazmi neplitvá, ale nie je to zrejme dostatočné, pretože treba eh, prihľadať aj na to, či sú peniaze vynakladané efektívne na dosahovanie cieľov a e, táto kniha navrhuje novú víziu e, zodpovednosti, kde programy e, musia demonstrovať to, že plnia výsledky a neobmedzujú sa len na dosahovanie nejakých papierových cieľov. Takže eh, my eh, nechceme len znižovať nejaké eh, formulované riziko, ale chceme znižovať reálne riziko v danej oblasti. A nechceme, aby tie naše procesy nereagovali na stanovené výsledky. Takýto posun momentálne prebieha v mnohých e, oblastiach štátnej správy. A veľmi stručne e, teraz je otázka, ako nanútiť e, tento výsledkovo orientovaný manažment. A ja by som chcel upozorniť na tento materiál Svetovej banky určený pre vlády na celom svete a zdôrazním len niekoľko kľúčových bodov, ktoré z tejto diskusie na, na pôde Svetovej banky vyplynuli. V prvom rade prístup e, zameraný na výsledky e, znamená, že sa e, bude postupovať pri riadení činnosti úplne novým spôsobom. A to tak, že sa budú zohľadňovať všetky úrovne systému, alebo teda, že sa um, na všetkých úrovniach systému presadí kultúra zmeny a tiež e, je potrebné, aby najvyššie úrovne e, manažmentu, teda v tomto prípade najvyšší e, štátni zamestnanci a volení zástupcovia jasne ukázali svoje odhodlanie ísť po výsledkoch. Tu by nemal sa presadzovať ten doterajší model, kedy zmena nebola v podstate želaná a, a vyjadrenia z najvyššej úrovne boli vlažné. Tento cieľ možno dosiahnuť e, preškolovaním, ale aj e, ďalšími aktivitami zameranými na zmenu kultúry. No a ďalšia zmena musí byť strategická, teda Strategické ciele e, politiky súdržnosti treba e, definovať tak, aby prihľadali na plnenie výsledkov. A to nie je nejaká, nejaká absolútna novinka. Ide v podstate o také riadenie ľudských zdrojov a taký manažment, ktorý sa uplatňuje v mnohých myšlienkach e, mysliteľov v oblasti manažmentu už v minulosti. No a je možné kontrolovať plnenie plánu prostredníctvom istého monitoringu, ale takýto bežný monitoring manažersky vám nemusí povedať, či sa blížite k požadovanému výsledku. No a e, hodnotenie by e, preto malo neustále kontrolovať, či sú stratégia činnosti vhodné a prínosné pre plnenie cieľov a e, tiež by toto hodnotenie mohlo identifikovať nečakané alebo postranné výsledky a takéto hodnotenie by mohlo konštruktívnym spôsobom E, zvažovať, čo možno urobiť v budúcnosti, ako sa poučiť. E, potenciálne je možné uplatniť rôzne kvantitatívne a kvalitatívne prístupy, ktoré e, sa môžu zaoberať tou zložitosťou, tou mierou komplexity, ktorá v tejto oblasti panuje. Ale na to nemáme teraz čas a záverom poviem ešte jednu vec chcem um, vyjadriť uh, poctu tým prvkom, ktoré už teraz sa orientujú na výsledky v politike súdržnosti. A, um, a som veľmi rád, že takáto aktivita prebieha, že je snaha zmeniť parametra a indikátory tak, aby odrážali reálne výsledky. Ďakujem veľmi pekne. Hneď dáme um, slovo ďalšiemu rečníkovi, ktorým je pán doktor Gerhard Untit, ktorý je riaditeľom spoločenstva GEFRA pre finančné a regionálne analýzy. A ja by som len chcela pripomenúť, čím kratšie budete hovoriť, tým väčšia šanca je e, na, na kladenie otázok a odpovedí a vôbec diskusiu. <laughs> Takže takto som vás zastrašil a teraz máte slovo. Ďakujem pekne za pozvanie. Otázka systému v koheznej európskej hoznej politike, ktorá bude orientovaná na výkon, je jasná centrálna otázka. A po tom, čo tu už, vlastne už máme 20 rokov takúto politiku, máme, prečo teraz práve až takáto otázka vystáva, keď už v podstate takúto politiku tu máme, máme, ale e, ťažko sa na to zodpovie, keď mám teraz tak málo času. Nož, ale prvá otázka je, že čo by vlastne mal takýto systém preukázať a konkrétne na akej úrovni? To znamená, že jednotlivé politiky by, mali, aby mohli dosiahnuť svoje ciele efektívnym spôsobom a to je ešte o to um, dôležitejšie, čo sa týka v týchto politikách, práve v časoch, kedy sú členské štáty pod silným politickým, respektíve ekonomickým tlakom a musia aj svoje vlastné národné programy a rozpočty prepracovávať a musia vyžadovať eh, vyššie danie od svojich obyvateľov. V tomto prípade potom je ešte oveľa dôležitejšie, aby vlastne sme na vysokej úrovni aj prispôsobili Eh, politiku EÚ, eh, ktorá bude zodpovedať situácii. A prečo o tom dnes hovoríme? Eh, keď chceme takýto systém implementovať, je to preto, pretože priame dôkazy, ktoré máme z rôznych štúdí, odborných štúdií, Ehm, je to veľmi slabý je teda ten tzv. pozitívna, pozitívna návratnosť týchto prostriedkov. Nie je v tom, že by ľudia mali nedostatok e, schopnosti či vzdelania, ale v podstate ten prínos tých investovaných prostriedkov na hlavu sú, je slabý. E, sú niek- niektoré pozitívne výsledky, ale niekedy Niekedy je to aj niekedy nulový výsledok. Takže to, ako pôsobí Európska únia v koheznej politike, e, a v vlastne by, mala, by nedokáže prekonať všetky hospodárske problémy. Ehm, vlastne takýmto spôsobom by sa mal ten systém e, zmeniť. Existuje tu viacero faktorov, ktoré systém komplikujú a pravdepodobne aj budú zabrániť tomu, aby sme dokázali merať pozitívne účinky. Prvá vec je v tom v samotnom systéme, že je strašne komplexný a zložitý a mm, veľmi ťažko sa to mení, preto je, sú tu aj rôzne e, zásahy. E, je tu e, rôzne, veľké množstvo rôznych e, teda intervenčných zásah a opatrení. Potom je tu ďalšia vec, vec je veľká neistota alebo neistá teda vedomosti, pretože um, tá teoretická diskusia akým spôsobom sa budú rozvíjať ekonomiky v jednotlivých regiónov, um, sa často rozvíja um, aj rýchlo alebo ale zase nám chýbajú nedostatočné tie empirické skúsenosti a zistenia. To je dosť dôležitý faktor. A potom tiež komplikujúci faktor, alebo podstatne komplikujúci faktor je, je situácia, e, kontrafaktická situácia, E, v podstate je to otázka techniky e, merania dopadov koheznej politiky a preto musíme zodpovedať túto otázku, e, či táto situácia v jednotlivej členskom štáte existuje, alebo že či existuje určitá čiastková takáto situácia. Takže to je zaťažené množstvom problémom už len keď chceme zadefinovať, čo je to counterfactual. Existuje množstvo problémov, ktoré stoja v ceste eh, a to, aby sme mohli dosiahnuť nejaký krátkodobý výsledok a dokázať, že mm, ten priamy eh, finančný input alebo ten vplyv to má. Ja sa k tomu potom ešte vrátim. Eh, požiadalný som bol, aby som dnes hovoril niečo o metódach, ktoré sa majú presadzovať. A na jednej strane E, to, čo sa tu deje, e, musíme rozlišovať medzi tým, čo sa deje na tej úrovni, na ktorej sa presadzujú programy. To znamená, áno, makromodely potrebujeme na celospoločenskej úrovni, aj to by sme chceli robiť na európskej úrovni, to môžu byť dva modely. Tu aj komisia sama um, predkladala ten model Quest a potom kolegovia hovorili o systéme Hermin. Potom ide o také jednoduchšie modely, ktoré pochádzajú z teórie rastu tieto sú buď z úrovne národných členských štátov, alebo z úrovne európskej. Všetky majú svoje určité výhody, nevýhody, nebudem o tom detálne hovoriť, ale keď chcete teraz e, e, hovoriť o jednotlivých programoch alebo o konkrétnych opatreniach, tak potrebujeme konkrétne metódy, a v podstate medzi tým už existuje celá séria rôznych metód, um, existuje tzv. matching, to je prístup cez kontrolné skupiny, je tam množstvo dá, dátov, dát, potom je možnosť e, interviu, e, to keď sa dajú e, zabezpečovať administratívy a podobne a najdôležitejšie je potom monitorovanie presadzovania, ale monitorovanie interview aj matching v podstate nič nehovoria aj tak o efektívnosti či účinnosti európskej štruktúrnej politiky. Vždycky je to iba niečo, nejaké jednotlivé opatrenie, ktoré môže byť nejakým spôsobom len spolufinancované zo strany EÚ. Keď chcete hovoriť o štruktúrnej politike, tak musíte potom mať, mať zmes určitých metód, ktoré zabezpečia aj mikromodely, makromodely a zabezpečia aj monitoring. Čiže nedá sa tu vystačiť si len s jednou metódou. A účinnosť štruktúr vlastne sa potom taký je potrebné preskúmať hĺbšie. Týmto sa dostávam ďalej k um, tvorbe politiky, respektíve tomu cyklu politík a výkonnosti teda uh, základného systému poskytovania prostriedkov. Um, tam sa tu hovorí o jednotlivých, čiže tam je cieľ, aby sa to potom presadilo, teda potom v bode 4 je to presadzovanie, potom je musí byť aj určitá konzistentnosť v tom presadzovaní tej politiky, potom bod číslo 5, e, v podstate pri takom systéme, ktorý funguje na, účinu, na účinku, e, môže priamo pôsobiť, ale môže to potom aj vychádzať z bodov 2, 3 a 4, pretože tam je jasne ustanovené, že v akej forme sa zasahuje alebo sa intervenuje a v akej forme sa intervenuje. To znamená, že tie, vychádza sa teda spätne od tých jednotlivých cieľov, metodov analýzy pri uplatňovaním indikátorov, takže keď budeme v tomto systéme prísne bazírovať na vás v prísnej európskej štruktúrnej politike, tak potom identifikácia problémov eh, pri určovaní opatrení bude mať potom oveľa väčší význam než doteraz. Takže musíme vychádzať zo systému intervenčnej logiky, eh, aké sú teda outcomes, aké sú prínosy, eh, ktorým sa potom bude musieť argumentovať. Definícia jednotlivých cieľov e, je ťažká a ešte extrémne ťažšie aj to meranie. Takže keďže doteraz nie sú žiadne porovnateľné údaje z jednotlivých členských štátov, alebo nie sú porovnateľné a všetky faktory, ktoré vlastne sme tu menovali ako cieľové premenné, e, ktoré sú ovplyvnené všetkými externými faktormi a tie sú naozaj špecifické podľa jednotlivých členských štátov a sú aj tým pádom rôzne. Takže keď eh, sa pozrieme na systém, ktorý nám eh, je obsiahnutý v dokumente komisie, kde je zobrazený ten cyklus, kde od ľava do práva môžete vidieť, no, sú to tie potreby a potom tie priority, presadzovanie a potom sú tie actual outcomes, teda tie skutočné výstupy potom tam vpravo celkom je malá krabička, kde sa hovorí o other factors, teda o ostatných faktoroch. A tieto ostatné faktory, ktoré samozrejme majú vplyv na to, akým sa roz, spôsobom sa napokon e, vyvinie tá záverečná premena, tak e, tie môže určovať len niekto, kto je v podstate insider, kto tomu veľmi dobre roz, e, rozumie tú štruktúrnu politiku. A v realite by to vyzeralo takto, že v podstate tie ostatné faktory sú dominujúce. Keď sa pozriete na požiadavky jednotlivých e, štátov, aj v Európe, ktoré nemajú dočinenia s európskymi štruktúrami, tie mali rôzne iné faktory, ktoré ovplyvňujú situáciu a vlastne tie všetky eh, de facto ničili tie štruktúr, eh, štruktúry fondov a vlastne aj ovplyvňovali tým pádom efektívnosť, o ktorej sme vlastne chceli hovoriť. Takže keby som chcel vyvodiť nejaké z toho um, závery, um, dôsledky či odporúčania. Myslím si, že zvýšiť túto schopnosť eh, výkonnosti eh, zvýšiť je veľmi, veľmi ťažké. To znamená, že je treba zabezpečiť eh, obmedzenie i vplyvňovania rôznych inými, inými faktormi, pretože efektívnosť môže byť zničená všetkými týmito rôznymi externými faktormi a mm, môže to všetko byť na škodu. Takže to, čo sa, keď porovnáme očakávané výsledky so skutočnými výsledkami, tak e, tie musia bez, je potrebné to porovnávať, nie je možné len tieto dva výsledky porovnať bez toho, aby človek overil potom tie ostatné faktory. A čo je ešte dôležité, že z krátkodobého pohľadu je, mno, je množstvo rôznych faktorov kvázi neviditeľných, pretože tu ide predovšetkým o presadenie politiky a keď chcete robiť nejaké intervencie zo strany EÚ, nejaký zásah, tak máte európske projekty, ale výsledky prídu až neskôr, či už je to vo forme produktov lepších alebo patentov a, a podobne a to potom sa ťažko meria takýto výsledok. A tiež neslobodno zabúdať aj na to, že existuje aj výražný časový posun, kým konečne máme nejaké údaje o tom, že akým spôsobom tieto zásahy, či niečo priniesli k nejaké regionálnej úrovni. To niekedy trvá až 2 až 3 roky, kým sa konečne niečo de facto publikuje, nejaký takýto výsledok. Takže takýto systém potom sa veľmi ťažko implementuje. Ešte si myslím, že je veľmi nutné, aby sa ďalej rozp- toto rozpracovalo, ale je treba všetky tieto problémy vziať do úvahy. Vojne potom k tomu, preto aj v podstate um, je dôležité, alebo že je dobré, že sa takýto systém rozvíja, ale to zase nie je nejaká taká radikálna nová zmena, ale je to ďalšie rozširovanie existujúceho systému. Ten systém um, vždy pracoval s určitými eh, cieľovými podmienkami a um, čo je dôležité je pozrieť sa na to, akým spôsobom sa tá logika eh, intervencií eh, bude môcť pretaviť do dobre zadefinovaných e, cieľov. Aby to celé nevyšlo na zmar. Takže čo je pozitívne pri zadefinovaní cieľových premenných, to by bolo k tomu. A tu k tomu ešte treba povedať, že to vyhodnocovanie však musí byť e, prísnejšie, e, predovšetkým na tej mikroúrovni, Ehm, to znamená, že je určite porovnávanie údajov, tých skutočných údajov, to je určite tou správnou cestou. Ehm, na trhu sa vlastne inak ani nepracuje, len s tými tzv. counterfactuals údajmi. A mm, tie vlastne e, tie treba zaviesť, keď chceme vedieť niečo o efektívnosti štruktúrálnych fondov. Ďalej, čo sa týka toho obdobia medzi zverejnením určitých e, tých e, faktorov uskutočnenia, e, bolo by dobre sa sústrediť skôr na tie implementačné opatrenia, pretože štruktúrne politiky sú postavené tak, aby vlastne priniesli dlhodobé účinky alebo výsledky a neviedli k nejakým krátkodobým e, viditeľným výsledkom v hospodárstve. Takže to je vždy dlhodobé um, pôsobenie. A to by bolo asi z mojej strany všetko. Ďakujem za vašu pozornosť. Thank you uh, very... Ďakujem veľmi pekne. Teraz by som chcela Eh, vyzvať, aby prehovorila prvá žena z praxe. Pani Elena Taliani reprezentuje regionálne or- orgány eh, regiónu Emilia Romagna z Talienska a ja by som poprosila, aby predniesla svoj názor na túto záležitosť. Ďakujem veľmi pekne. Ja by som chcela pokračovať tam, kde pán profesor svoj príhovor ukončil, mm, keď hovoril o veľmi zložitých e, problémoch, ktorým čelí politika súdržnosti. No, toto je veľmi dôležitá záležitosť, pretože táto zložitosť, e, táto komplikovanosť politiky súdržnosti môže znamenať pre Európu aj pridanú hodnotu, e, ak politika bude mať jasne definovaný cieľ. V tomto prípade však ten cieľ nie je až taký jednoznačný a mm, cieľom je ehm, síce zabezpečiť vyrovnaný rozvoj jednotlivých regiónov, ale je tam aj určitá intrinsická zložitosť, ktorú zvyšuje, ktorú e, zvyšuje fungovanie e, európskych fondov. Takže e, teritoriálna súdržnosť je dôležitá, aby ehm, regionálny aspekt získal v uplatňovaní kohezného fondu dostatočný, dostatočnú váhu a všetci vieme, aké to je dôležité. Ľudia všade eh, bojujú o peniaze a um, preto je treba prihľadať na to, čo sa za tie peniaze urobí. No a niekedy eh, dosiahnuté výsledky súvisia s kvalitou hodnotenia a dohľadom počas celého procesu, pretože tam treba veľmi e, účinne podporovať e, vynakladanie prostriedkov z Fondu súdržnosti, pretože niektoré výsledky neboli veľmi uspokojivé, boli kvantitatívne, ale e, neriešili kvalitu, boli fragmentárne, to všetci vieme. A ďalej je tu teoretická báza, teoretické východisko, ktoré uplatňuje komisia vo svojom balíku a vďaka tomu e, existuje politika, ehm, ktorá sa snaží e, vylúčiť sociálnu exklúziu a je orientovaná na konkrétne lokality. Takže politika súdržnosti môže viesť aj k veľkej zmene v kvalite a, a na to treba vykonať zásadné zmeny. V prvom rade inventúru toho, čo máme. A e, e, prístup založený na hodnotení rizika umožňuje E, umožňuje dosiahnuť istú kvalitu, pretože e, umožňuje reálne zhodnotiť, e, čo sa deje. A to je veľmi dôležité pre tých, čo rozhodujú na verejnej úrovni, pretože im dáva informácia a nástroje na, to, aby rozhodovali správne. Nebudem hovoriť o týchto detailoch, pretože o tom, o tom pohovorili už predchádzajúci rečníci, ale všetko závisí od kontextu hlavná logika, ktorá je v systéme, ehm, závisí od toho, aké nástroje budú vybrané na jej realizovanie a ehm, je potrebné porovnávať neustále, či tie výsledky sú také, aké sme chceli dosiahnuť. No a to posudzovanie e, musí prebiehať e, so zohľadnením multidimenziálnej eh, viacstranosti, viacstranosti politiky, teda toho, že tá politika eh, musí plniť viacero cieľov. A regionálny prístup eh, ten sa prejavuje v tom, že chceme, aby tí, čo rozhodujú na verejnej úrovni, mohli rozhodovať kvalitne na všetkých úrovniach, teda aj na regionálnej. Rozhodnutia e, musia byť založené na, na hodnoteniach a musia vychádzať z určitého presvedčenia o e, zmysluplnosti a musia byť podporené e, zodpovednosťou. Čiže Mm, musí tu existovať určitá, určité prepojenie medzi politickým rozhodovaním a e, riadením projektu, na čo je potrebné e, veľmi dobré e, a kvalitné hodnotenie a nie len kvantitatívne parametre. No a ďalej teritorialita rozhodovania, tá je veľmi dôležitá. Keď sa pozrieme na systém monitorovania a hodnotenia, tak e, sa to javí ako téma veľmi odborná, ale e, v podstate ide o politické rozhodovanie. Ja nebudem teraz hovoriť o strategickom prístupe a ani o koncentrácii zdrojov a integrácii štruktúrneho fondu. Ale chcela by som povedať, že je dôležité, aby existovali určité kontrakty partnerstva s indikátormi a cieľmi a že je potrebné sledovať pravidelne súdržnosť rôznych regiónov a členských štátov, pričom treba Eh, definovať adekvátne a kvalif- kvalifikované monitorovacie a hodnotiace systémy. Eh, tie zmluvy eh, alebo kontrakty partnerstva, tie v podstate znamenajú, že na regionálnej úrovni každý bude musieť dokladať, že prostriedky boli vynaložené efektívne a že správa tých prostriedkov prebehla veľmi kvalitne. Takže tieto partnerské kontrakty v podstate zahrňajú e, záväzok členského štátu aj regiónu pravidelne každoročne informovať o pokroku a správe kohezného fondu tak, aby e, neustále boli naplňané ciele stratégie Európa 2020. Regióny sú veľmi často z tohto procesu vypúšťané, ale aj tie sa musia podielať na naplňaní stratégie Európa 2020. A je potrebné zdokumentovať kvalitatívne zlepšovanie vynakladania prostriedkov z kohezného fondu. A ďalej e, existuje veľká potreba zjednodušovania a um, treba sa vyhnúť akejsi opätovnej, akému akémusi znárodňovaniu kohezných politík, čo pre moju krajinu by bolo problematické. A tieto zmeny sú podľa nášho názoru technicky možné na regionálnej úrovni a inštitúcie, ktoré v súčasnosti spravujú politiku súdržnosti, už teraz majú administratívne kapacity a vedia, že eh, je možné túto zmenu vykonať eh, pred tým ďalším cyklom. A z nášho pohľadu je dôležité, aby v rámci toho kohezného fondu profitovali regióny a aby sa eh, zlepšovali špecifické parametre regiónov. Ak regióny nebudú vidieť, aký prínos e, z implementácie politiky majú, tak e, tá politika nemá veľký zmysel. Regióny sa domnievajú, že existuje riziko ani ho radi príjmu, ak im ho dokážete vysvetliť. E, teda sú určité pre a proti. A preto treba veľa urobiť aj na inštitucionálnej úrovni ale ide o akúsi racionalizáciu týchto modelov v rámci súčasných štruktúr kohezného fondu. Teda, ako hovorím, administratívne kapacity sú, e, dodatočné náklady nebude potrebné vynaložiť, ide len o prehodnotenie modelu, zmenu modelu, zmenu prístupu, tak aby ten prístup aj s modelom fungovali lepšie aby sa zvýšila efektívnosť. A ďalší dôležitý element, e, ktorý je veľmi dôležitý, je odhodlanie. Teda politickí rozhodovatelia e, si musia byť vedomí tejto zmeny prístupu na politickej úrovni. A tieto činnosti síce budú viesť k mnohým zmenám, ale Určite to e, bude dôležité pre úspech politiky súdržnosti. E, my chceme systém zmeniť tak, aby prihliadal na kvalitu, výkonnosť a na to je možné použiť aj súčasný systém, ak sa prispôsobí a ak e, zohľadníme regionálne prínosy v kvalitatívnom aj kvantitatívnom vyjadrení Takže my podporujeme zmenu tohto prístupu. Myslíme si, že je to zmena radikálna, ale radi budeme spolupracovať, ak to bude pre regióny zaujímavé. Uh, Ďakujem veľmi pekne. Teraz by som chcela uh, vyzvať uh, zástupcu štátneho tajomníka ministerstva financí z Rigi, z Lotyšska, pána Aleksandrisa Antonovsa. Áno, tak e, ja som z Lotyšska a moja úloha je teraz e, priblížiť vám, ako na vnútroštátnej úrovni vnímame tieto indikátory na základe výkonnosti. Limited capacity and we always are in the situation of limited administrative capacity. There, there is a clear negative. Pretože je to jasný negatívny saldo medzi tými jednotlivými vstupnými kontrolkami a analýzou výsledkov politiky. To znamená, že my musíme preskúmať, aké politiky nás teda poháňali v posledných rokoch. V posledných troch programovacích obdobiach, prakticky to sú jediné historické dáta, ktoré máme v Lotyšsku, sme boli svedkami e, toho, že systém bol stále viac nútený sústrediť sa na tie vstupné kontroly namiesto toho, aby sa to orientovalo na výstupy a kontrol, a koncový výsledok. A tie potom návrhy na zmenu finančného nariadenia, ktoré boli e, zavedené, boli ďalším krokom tým nesprávnym smerom. Čiže to bol ďalší krok v podstate smerom k tým, vonka, tým, tým vstupným kontrolám, namiesto toho, aby sme sa presunuli na opačnú stranu k tým manažerským kontrolám, teda kontrole výsledkov. Takže vlastne o čom sa tu diskutuje, by bolo potrebné pre, prejsť e, tú oprávnenosť programu od tých e, vstupných údajov k tým výstupným. Čiže matematicky, keď sa na to pozrieme, prostriedky, ktoré dostane krajina alebo e, štát z EÚ, bude funkciou toho, že to výsledky ten región nejaké dosiahne, vtedy, keď ten zdroj bude funkciou toho, čo, budú, môcť, čo budú môcť dokázať potom v účtovníctve, že toľko a toľko peniazy prinieslo toľko a toľko peniazy. Takže skúsme, skúsme prejsť krok za krokom cez jednotlivé položky v tejto diskusii. Vyžaduje sa tu teda zvýšený podiel analytického monitorovania, ktoré dosiahne členský štát alebo región. A keďže my sme už o tomto aj hovorili, v tejto situácii obmedzených eh, administratívnych kapacít eh, voláme po zníženom počte rôznych kontrol, ktoré v vlade eh, podkopávajú súčasný systém implementácie. Ďalšia vec, ktorú by som chcel povedať týmto v tomto kontexte, čo sa týka horizontálnych politík a konkrétne verejného obstarávania a štátnej pomoci, v podstate to všetko poholcuje veľké množstvo administratívnych kapacít od toho, aby sa sústredili na tie e, riadiace výsledky no, len preto, aby teda vyhovali, vyhovovali rôznym požiadavkám horizontálnych politík ktoré sú niekedy úplne iné než tá kohezná politika. Z hľadiska administratívy a Bruselu dá sa argumentovať tým, že množstvo rôznych riaditeľstiev sa rozhodlo, že uplatní rôzne požiadavky, ja neviem, e, regio niečo iné, employee tiež iné, agri a námorné DJ teraz presadzujú také politiky, ktoré sú vlastne v mandátoch e, e, generálnych riaditeľov, čo je možno, že pre niektoré riaditeľstva v poriadku, ale tým pádom to je nekonzistentné uplatňovanie štruktúrálnych a kohezných fondov. Um, ja nie som vonkoncom nihilistom z hľadiska horizontálnej politiky ani z hľadiska e, spoločného vnútorného trhu, ale podľa mňa je nesprávne zaťažovať koheznú politiku e, s dosiahovaním horizontálnej politiky, ktorá by mala byť niekde podľa mňa inde. A keď si niektorí eh, generálne myslí, že štátna kontrola v členskom eh, štáte sa nevykoná dostatočne, potom je treba s tým niečo urobiť eh, v rámci vlastnej politiky a keď je nejaký pocit, že členský štát nenakladá implementáciou o obstarávaní potrebnej kvalite. Tiež je to treba riešiť tým konkrét, v tom konkrétnom prípade a nie celé to všetko hodiť na celú kohoznú politiku aby sa to takto vyriešilo. Môžem prejsť v e, fáze programovania alebo stratégie. Naozaj veríme, že každý členský štát alebo región bude mať, musí mať možnosť zvoliť si svoj um, program na národnej alebo európskej úrovni a dohodnúť to s komisiou, či na národnej alebo na e, regionálnej úrovni, musí si to odsúhlasiť s komisiou, a mm, na tom, aké výstupy sa z toho očakávajú a dohodnúť sa teda, akým spôsobom sa to uhradí, tá implementácia programu v ďalšej fáze. Keď tu hovoríme o cieľoch, ktoré, na ktorých by sa tieto programy mali zhodnúť. Tie programy musia byť SMART, každý vie, ak, čoho to je skratka a v podstate majú byť orientované na výsledky k tomu sa teda za chvíľku dostaneme. Určite množstvo indikátorov, s ktorými tu pracujeme, tie by mali byť eh, s takým spôsobom skombinované, aby v podstate priniesli tie výsledky na tej podstatnej európskej úrovni. Takisto je treba zadefinovať indikátory ešte pred dokončením pre ďalšieho programovacieho obdobia, respektíve pri príprave napríklad takisto aj voľba indikátorov, voľba menu jednotlivého programu. To by sa malo ešte v podstate dohodnúť pred programovacím obdobím, pretože tým pádom môžeme urobiť zoznam tých kľúčových indikátorov pred tým, ako sme dokončili program. ktorý potom sa môže implementovať podľa toho. Ďalej, čo sa týka dopadu programov, je jasné vidieť, že zacielenie sa na samotný dopad politiky je neefektívne, tak ako povedal aj um, nemecký predkolega, že pritom sú niektoré iné veci, ktoré môžu um, zabezpečiť veľkú zmenu z hľadiska dosiahnutia nejakého dopadu alebo výsledku. Ale v podstate tie výsledky sú do veľkej miery zadefinované samotným programom viac než nejakými tými externými faktormi. Takže je to určite treba vždy vyhodnocovať aj tú dopadovú štúdiu, treba vyhodnocovať, čo by nemalo byť tiež súčasťou programu. Ani by to nemalo byť e, podmienkou pre poskytovanie prostriedkov finančných. Takže podľa mňa v tom ideálnom prípade by to malo byť tak, že plán A bude vyzerať asi následovne, že členský štát sa dohodne s komisiou na tom, čo chce dosiahnuť Ehm, vypočíta asi, koľko by to malo stáť, takéto dosiahnutie výsledkov a potom členský štát sa bude snažiť e, splniť tento program a na báze toho, čo splnil, bude dostávať preplácanie z Európskej komisie. To by mohlo však e, za sebou niesť aj trochu rizika na oboch stranách, pretože môže nastať taká situácia, kedy ehm, dodávka výsledkov nakoniec bude lacnejšia a e, sa napokon e, regiónu vyplatí viac prostriedkov, než región skutočne na to minul. A na druhej strane zase je zvýšenie nákladov, ktoré sme zažili v predchádzajúcich programovaných obdobiach. Zase to môže byť naopak, že región musel zaplatiť viac a potom bude musieť e, v podstate ešte pridať prostriedky, než v porovnaní s tým, čo sa pôvodne predpokladalo. Takže e, keď čím jasnejšie a čistejšie budú, e, bude to objasnenie tých nákladov, tým, tým viac bude motivácia na strane e, ďalších finančných zdrojov sa toho zúčastniť. Takže myslím si, že je tu jednoznačne potrebná metodológia, že či bol program jasný, úspešný, priniesol výsledky a keď nebol 100% výsledok, musí byť jasné metodológia, akým spôsobom teda vypočítať e, tie príspevok e, z zo spoločenstva. Máme aj skúsenosti z Svetovou banky, takisto z e, nástroja susedstva, ešte pred vstupom. To sme mali, odtiaľ máme skúsenosti a susedskú politiku máme programy s e, našimi susedmi, teda Ukrajinou, Moldavskom a tak ďalej. Ako vždy, alebo väčšinou býva aj plán B a plán B by sa mohol označiť ako niečo, čo je viac za zjednodušené náklady, alebo zjednodušenejšie, jednoduchšie náklady. Čiže tieto jednoduché náklady vlastne potom sú opravnené, keď sa dosiahnu výsledky projektu. To je veľmi jednoduché, v tomto skúsenosti máme. A ešte sa vraciam k svojom pôvodnej myšlienke, že horizontálne politiky a horizontálne priority sú často e, vydonúcované mimo toho splnenia výsledkov koheznej politiky, preto si myslím, že tie horizontálne priority by sme nemali, e, alebo nemali, nemali by sme nimi zaťažovať koheznú politiku. Um, to, čo teraz je, je v podstate akási, akási, akýsi hybrid, že síce sa snažíme zabezpečiť kontrolu nákladov a zároveň uplatňujeme aj iné požiadavky, aby sme dokázali ustrážiť e, výsledky a aby sme napokon aj potrestali konečných príjemcov, ak sa im nepodarí dosiahnuť výsledok. E, takáto kontrola alebo takéto e, buď stimuly alebo naopak sankcie prípade dosiahnutých 60 výsledkov podľa mňa budú fungovať len vtedy, keď sa e, dohodneme na tom, že či už tá záťaž bude v kontrole nákladov na strane príjemcu, potom by to bolo z našej, podľa nás lepšie, aby to bolo orientované viac na výsledok. A záverom by som chcel povedať, že bola tu tá podmienenosť, o ktorej sa diskutovalo ehm, a myslíme si, že takáto kondicionalita by mala priamo byť naviazaná na efektívnosť a udržateľnosť výsledkov. Je to treba sformalizovať, pretože väčšina členských štátov a regiónov v podstate má skúsenosti s vlastnými kondicionalitami v programovacom období. Ehm, my sme to aj predtým v našich programoch mali, vždy nejaká podmienka a tak by to aj malo zotrvať eh, v implementačnom systéme, ale malo by to byť sformalizované do jasného východiskového bodu, ale potom sú tu ďalšie rôzne e, kondicionality, vonkajšie, politické a podobne, tie sa potom narážajú na tú koheznú politiku a tie vlastne by nemali vstupovať do, do, do diskusie. A posledná poznámka rezerva na výkonnosť je neoprávnená podľa nás, keď e, národná zdroja nebol, národný zdroj nebol veľmi e, e, populárnym riešením. E, ja neviem, dúfam, že som e, bol dostatočne rýchly, aby som si zaslúžil nejaké otázky. Zaslúžil time na ne- čas na nejaké otázky. Predsednička, nuž, ďalší rečník je z provincie Utrecht, pán Bas van de Bark. Naozaj nemáme veľa času, teda. Ďakujem pekne, pani predsednička. Budem sa snažiť byť čo najstručnejší. Niektoré veci tu už moji predrečníci spomenuli. požiadavky a administratívne kapacity, pokiaľ ide o, o implementáciu takýchto systémov založených na účenosti. Pozriem sa na perspektívu miestnych a regionálnych úradov. To je naša hlavná podmienka na to, aby sme vôbec dospeli k politike, ktorá by bola založená skutočne na výsledkoch. Máme tu tri kroky, máme tu návrhy komisie a zdôrazním v tomto duchu tie princípy partnerstva potom budem hovoriť ešte niečo o budovaní kapacít. Takže máme tu niektoré trendy, ktoré vidíme v rozvojovej politike a na regionálnej úrovni. Vidíme, že celkový trend je taký, že sa uberáme k integrovaným politikám, ktoré sú zavcierené na konkrétne regióny. A vidíme, že regióny, ktoré dobre fungujú, tak tie, sú, tie vlastne sú dôkazom toho, že máme tu napríklad dobrý príklad fungujúceho regióna. Je tu o prístavný región, kde spolupracujú miestne vlády a orgány so sociálnymi partnermi. Toto je ten trend, ktorý pozorujeme aj v Európe. A takisto tu vidíme aj to, že tu máme celkové ciele, ktoré sa oberajú sektoriálnym politikám a sú tu aj pod ciele, ktoré sa stále viac bližšie definujú a zdôrazňujú. A tieto sa vlastne dostávajú na úroveň tých hlavných cieľov miestnych úradov. A potom ešte veľmi dôležitý bod je tu nedostatok finančných prostriedkov, ktoré vlastne musia týmto spôsobom kombinovať finančné prostriedky. To sú vlastne problémy, ktoré majú napríklad aj v Belgii a súvisí to napríklad aj s projektami, ktoré spolufinancujú prostredníctvom banky Dexia. Potom tu ešte máme taký problém, že miestne úrady a administratívy spolupracujú s viacerými partnermi a mimovládnymi organizáciami a znalostnými inštitúciami, kde sa snažia zoskupiť toto svoje vlastné úsilie. Takáto politika súdržnosti môže pomôcť e, k zjednoteniu týchto politík, aby tento sa stal čím viac integrovaný. Pokiaľ ide o návrhy komisie, možno hlavný návrh také komisie je ten, že by sa stratégia Európa 2020 stala hlavnými prioritami z pohľadu tematického zacielenia, ale treba povedať, že toto sú ciele Európskej únie a v tomto kontexte ich treba aj vnímať. Komisia samozrejme chce predstaviť aj určitú príručku, ako dosiahnuť tieto ciele. Je to možno dobrá myšlienka, dobrý nápad, ale mali by sme mať určitú flexibilitu pre regióny, aby si mohli vyberať z jednotlivých priorít a indikátorov. Mali by sme tu mať prístup zo so spodu smerom nahor a podporujeme samozrejme myšlienky, ktoré predstavila komisia, ktoré súvisia s prepojením pri priorít a kategórií výdavkov a indikátorov. E, regióny a mesta by mali byť plnými partnermi a mali by, byť, mali by participovať na jednotlivých národných reformných programoch. Komisia e, chce navrhnúť, že ten výber, ktorý tu bol zvolený, pokiaľ ide o reformné programy na úrovni vnútroštátneho charakteru, tak by to malo súvisieť s kontraktom alebo so zmluvou partnerstva s jednotlivými členskými štátmi a operačnými programami. Momentálne vidíme, že tu máme v Európe trend, ktorý sa uberá tým smerom, že je tu prístup, ktorý je skutočne zameraný z hora smerom nadol a tento sa týka implementácie stratégie 2020 členských štátoch, regiónoch a vidíme, že mesta a regióny neparticipujú na výbere týchto cieľov. A tieto budú kľúčové, pokiaľ ide o poberanie peniazí z jednotlivých štruktúrálnych programov. A vidíme, že to môže mať negatívny výsledok a chceme mať lepšie a zacielenejšie politiky, ktoré budú zamerané na výsledky, predovšetkým pokiaľ ide o politiku súdržnosti, tak vlastníctvo je jedna z hlavných podmienok. A ešte niečo, pokiaľ ide o rezervu výkonu. Myslím si, že nebudeme pracovať na úrovni Európskej únie. Bolo to veľmi ťažké porovnávať rôzne programy. Máme malé programy v Európskej únii Máme 15 členských štátov, ktoré zase majú veľké programy. 12 členských štátov, tam máme programy, ktoré sú je, financované iba z jednej strany. Napríklad máme ESF program e, v Holandsku a pre regióny zase máme programy z rozvojových fondov, takže ako by sme mohli tieto porovnávať, keď nie sú súrodé. Myslíme si, že ak chceme mať vyhodnocovanie po období troch rokov, tak to bude pravdepodobne veľmi náročné na to, aby sme jednoducho ocenili ten najlepší, najvýkonnejší. Myslím, že to nebude veľmi férové vyhodnocovanie, ani súťaž ako taká. Pokiaľ ide o tú podmienenosť, kondicionalitu, ktorá tu bola zo strany môjho suseda predrečníka už spomenutá, myslím si, že súhlasím s väčšinou tých bodov, ktoré tu boli spomenuté tá by mala byť obmedzená predovšetkým na investície, pokiaľ ide o politiku súdeč- súdežnosti. Hovoríme jasne, nie pokiaľ ide o makrokondicionalitu. Kondicionalita musí byť na mieru ušitá, zacielená na jednotlivé potreby regiónov a každé mesto by malo mať užité právomocné, to, by ovplyvňovala výsledky takéto podmienenosti, kondicionality Mali by sme takisto participovať, pokiaľ ide o tvorbu a negociácia, pokiaľ ide o dohody, zmluvy, partnerstva, o investíciách, aby sme jednoducho mali správne voľby, ktoré budú súvisieť s hlavnými a správnymi prioritami, podporené správnymi indikátormi, ktoré môžu podporiť tak mesta, ako aj regióny. Pretože oni sú zodpovední, oni budú znášať výsledky, takže mali by mať aj právo e, vyjadriť sa k tomu, participovať na tom. Obávam sa však, že vo viacerých členských štátoch je taký prístup, ktorý jednoducho nevedie týmto smerom. A na to, aby sme vlastne dosiahli politiku, ktorá bude založená skutočne na výsledkoch, potrebujeme lepšie partnerstvo a princípy, na ktorých by tieto partnerstva spočívali. Potrebu, ak chceme mať lepšie programy, ktoré budú lepšie zacielené na ciele, musíme umožniť participáciu všetkým zúčastneným stranám, nie len miestným administratívam, ale aj znalostným inštitúciám a musia participovať na týchto projektoch na všetkých e, fázach. Čiže som skutočne nebol potešený tým zoznamom, ktorý tu kolega predstavil, kde sa sústredili iba na národné vlády a na komisiu. Riešenia by podľa nás mali byť spočívať na takej viacnásobnom riadení e, pri dodržiavaní princípov a v ďalšom nariadení by mali byť minimálne štandardy týkajúce sa princípov partnerstiev na to, aby sme dodržiavali úlohu miestných a regionálnych úradov a z môjho uhla pohľadu by táto, toto nariadenie malo byť čo možno najjasnejšie, pretože pozorujeme, ako vyzerá súčasná situácia. Som rád, že náš štát, môj štát, teda Holandsko je skôr výnimka, ale vidíme, že ostatné členské štáty tam nie je partnerstvo medzi jednotlivými úrovňami vlády a medzi jednotlivými mestami, regiónmi. Tieto sú vynechané jednoducho, nemajú možnosť participovať, pokiaľ ide o vytváranie týchto programov takže nemôžu participovať na implementácii tých čiastkových fáz jednotlivých projektov. A to nie je ich chyba. Pokiaľ ide o vytváranie kapacít, veľmi, veľmi dobre, že nedostatok administratívnych kapacít môže ehm, zabrziť implementáciu jednotlivých operačných programov. Myslím, že je dobrá myšlienka, keď komisia chce predstaviť myšlienku, že ka- budovanie kapacít by bolo súčasťou toho hlavného menu a musíme si vymieňať overené postupy medzi jednotlivými regiónmi, mestami a mali by sme urobiť v tejto oblasti viac. Videl som, že tu je určitá únava v, v starších členských štátoch, pokiaľ ide o také kontaktovanie regiónov a miest jednotlivých nových členských štátoch. Takže mali by sme skutočne apelovať na staré členské štáty a na ich regióny a mesta na to, aby udržiavali tento kontakt s novými členskými štátmi. Vydržiavanie tých, vyžadovanie týchto princípov partnerstva si myslím, že bude viesť alebo povedie k lepší, lepšiemu budovaniu regionálnych a miestnych kapacít na to, aby sa zlepšili aj zlepšila účinnosť programov. Ak chceme mať e, politiky, ktoré budú zacielené skutočne na výsledky, tak si myslím, že by sme sa mali viac súhlasiť na jasne definované ciele, indikátory, tá podmienenosť, ktorá tu bola spomenutá, ale zároveň by mali mať miestne úrady, administratíva skutočne určité priestor, manevrovácia, flexibilitu. Opakujem, že kohezná politika, politika súdočnosti je viac než len stratégia 2020. Na to, aby sme zlepšili výsledky tejto stratégie, musíme skutočne dosiahnuť viacúrovňové riadenie. Musíme zjednodušiť administratívne zaťaženie. Momentálne tu prebieha diskusia, ktorá súvisí s vyhodnocovaním smernice, ktorá sa týka verejného zaobstarávania a táto musí byť v každom prípade zjednodušenia. Týmto by som vlastne chcel zdôrazniť význam a dôležitosť e, viacnásobného, viacúrovňového riadenia. A podľa čínskeho hesla, ukážte ma, ja sa poučím, by som chcel ukončiť. Dámy a páni, dostali sme sa až tak ďaleko, že sme si vypočuli vlastne jednotlivé príhovory. Máme to k dispozícii aj čierne na bielom, čiže vytlačené, ale chcel by som vám povedať, že musíme skončiť o 5 minút, takže pozrime sa na to, ako by sme mohli postupovať. Môžeme si vypočuť nejaké otázky, ak tieto otázky skutočne budú jasné, tak možno budú jednoducho aj zodpovedané, ale ak nie, tak treba si uvedomiť, že sme uprostred procesu, kde pripravujeme nové obdobie a možno, že bude možné ak tieto otázky budú skutočne priamo zacielené na konkrétnych rečníkov, tak možno budú zodpovedané formou bilaterálneho rozhovoru Neviem, či všetci budete mať príležitosť vyjadriť sa k otázkam. Takže vypočujeme si niektoré otázky. Videl som, že sa tu hlásil o slovo, hlásila o slovo pani Brobo. Brobo Hatta. Dúfam, že som to správne vyslovil, hovorí pán predseda. A chce sa prihlásiť o slovo. Nech sa páči. Ja by som sa chcela na úvod spýtať. <laughs> Chcem povedať, že skutočne som rada, že Máme tu takúto diskusiu, vnímame častokrát iba tú účtovnú administratívnu stránku. Častokrát hovoríme, že tu neboli nejaké chyby, ale málo kedy hovoríme o tom, či tie prostriedky boli využité efektívne. A čím je menej finančných prostriedkov, tak by sme sa týmito otázkami mali zaoberať viac. Ako komunálna politička z minulosti viem, že sú tu dva problémy. Spomenuli si tu viaceré metódy, ako sa efektivita a efektívnosť dá merať, vyhodnotiť, ale viem, že v tých municipalitách a miestnych administratívnych celkoch máme určité problémy, ako sa dajú tie výsledky merať. Niektoré sa dajú merať jednoduchšie, iné ťažšie, napríklad čističky odpadových vôd a ich účinnosť. Ale keď hovoríme o bezpečnosti detí, keď idú do školy, tak tam už tie merateľné parametry jednoducho zlyhávajú. A to vedie k dvom extrémom. Na jednej strane tá municipalita povie, že nedá sa nič odmerať, tak sa nebudeme sústrediť na žiadne výsledky a to je zlý prístup. Alebo tu máme druhý extrém, že si hovoríme, že by sme chceli riešiť absurdne e, niečo až cez matematiku. Takže ja som skutočne rada, že tu boli aj predstaviteľi akademickej sféry. Mali by skutočne byť k dispozícii jednoduché metódy, ktoré by vychádzali z podnikateľského sektora a ktoré by boli uplatniteľné aj v malých eh, dedinách a obciach. Samozrejme, na úrovni väčších miest sa používajú aj sofistikovanejšie metódy a to je práve úloha Európskej únie. Potrebujeme dať k dispozícii eh, tieto informácie o projektoch ľuďom, ktorých realizujú. A druhé východisko zase vidím v osvete, osvete týchto municipalít, aby sa využívali tieto metódy. A to nie len pokiaľ ide o štruktúrálne fondy, ale aj pokiaľ ide bežnú každodennú prácu. A myslím, že to je práve tá národná vnútroštátna úroveň. Takže nejde tu ani takú otázku, ako skôr o výzvu smerom tu na vedeckej sféry, vedeckej obce, aby tieto metódy do istej miery v súlade s vývojom podporovali. Viem, že sa dá z podnikateľského sektora aplikovať väčšie množstvo metód, ale skutočne je to veľmi ťažké a náročné, pokiaľ ide o naše vnútorné pomery. Ďakujem pekne, hovorí pán predseda. Bohužiaľ sa nedostaneme k odpovediam, ale ešte kratučká otázka. Jan je šampión v pýtaní sa krátkých otázok, takže nech sa páči. Ale v tomto, tentokrát to nebude tak, pán predseda. Určité poznámky k tým príspevkom Nebol som tu celý čas. Prvá otázka sa týka toho, že máme skutočne veľmi zlý čas na takéto vypočutie. Vidíme, že tu nikto nie je. Bohužiaľ, mali sme náročné hlasovanie a politického hľadiska, tí, čo tu boli, tí hlasovali, ale po hlasovaní všetci odišli. Ale táto téma je jedna z najdôležitejších a najurgentnejších, takže to je skutočný problém, že možno by sme sa mali zamyslieť, ako pokračovať v tejto debate a diskusii a naplánovať to inak, lebo pokiaľ ide o merateľnosť, efektívnosti, to je skutočne ťažký problém. Prečo? Pretože na jednej strane som spokojný, že som si vypočul, že tu ide skutočne o politiku zacielenú na výsledkoch Nevieme si predsa predstaviť politiku, ktorá by bola bez výsledkov. To by bola katastrofa. Ak by sme sa zamysleli na politiku, ktorá by mala byť zacielená na výsledky, tak čo robíme vlastne doteraz? Robíme politiku, ktorá nežiada si výsledky. Práve naopak, mali by sme sa zacieliť na lepšie a viac výsledkov. Skutočne to už berme vážne, zamyslíme sa nad tým. Hovoríme tu o politikách, ktoré sú zamerané na výsledky a hovoríme tu o Napríklad hovorili sme tu o absolutóriu a tu dvor auditorov hovoril, nehovoril tu o politike, ktorá by bola zacielená na výsledky. A to znamená, že ak tento postup, ak dokumenty sú skutočne v poriadku, tak potom to môže dvor auditorov odsúhlasiť. Toto je jednoducho problém a problém legislatívy. Jednoducho e, nás záväzujú, aby sme kontrolovali účtovné dokumenty. Čiže do akej miery je tu táto chybovosť Ide tu o chybovosť, ktorá by súvisela s dobrými alebo, výsledky, alebo zlými výsledkami, alebo tu skôr ide o chybovosť, pokiaľ ide o proces. Takže teraz chcú, aby Európsky parlament robil ešte väčšiu kontrolu, aby sme mali menej chýb. A na druhej strane zase hovoríme o následkoch a nákladoch na takéto kontroly, ak sa chceme vyhýbať chybám a vidíme celkom jasne, že táto, náklad, táto kontrola nákladov a chýb bude ešte drahšia ako celá politika. A to je problém účtovného dvora. Každý vie, že tieto chyby v politike súdržnosti sú Máme tu jeden z problém, ktorý sa volá verejné zaobstarávania. Tento je odlišný v jednotlivých krajinách. A zároveň, pokiaľ ide o podmienky, ktoré treba splniť, keď sme tu už hovorili o tomto za obstarávanie, tak zároveň v parlamente vo jednom výbore, ktorá, vo výbore pre vnútorný trh sa hovorí o verejnom zaobstarávaní, o smernici a tak ďalej. A o našom výbore Zasa nikto si nevšimol, e, že by sme potrebovali nariadenie, finančné nariadenie, ktoré takisto súvisí do istej miery s verejným zaobstarávaním, ale nie je to to isté, takže Máme tu paralelné práce v Európskom parlamente a v inštitúciách, ktoré sa venujú tej istej téme a na konci máme nejaké odlišné nariadenia o verejnom zaobstarávaní, takže výsledok bude skutočný chaos. Je treba povedať, že by sme mali mať vyššiu mieru koordinácie, pokiaľ ide o takéto problémy. Hovoríme tu napríklad o indikátoroch, ale zároveň hovoríme o problém, a zároveň hovoríme o probléme tolerovateľných rizik a evaluácii ex ante. Takže nemali by sme tu hovoriť o problémoch bez toho, že by sme sa sústredili na evaluáciu. To sa zamerala vlastne prvá prezentácia. Ale čo potom na dosledovanie výsledkov, na tú follow-up fázu? Ak by sme tu mali možno rozvinutejšie, sofistikovanejšie procedúry a procesy jednotlivých kontrol, tak by sme nepotrebovali follow-up, ale zatiaľ ho jednoducho nemáme a potrebovali by sme ho. Je to veľmi zaujímavý problém. Je to zaujímavé pre vedcov, pre tých, ktorí sa zaoberajú analytickými postupmi. Problém však skutočne je, ako urobíme túto follow-up fázu, ako to urobíme za chodu tej politiky, ktorá ešte stále funguje. Takže potrebujeme skutočne takúto rozpravu predtým, než začne ďalšie programové obdobie. Táto diskusia je skutočne veľmi dôležitá, pretože ak sa k tomu nedostaneme, tak budeme stále hovoriť iba o probléme nejakých politikách zacielených na výsledky, keď makroekonomika budú hovoriť stále o merateľnosti nejakých, eh, nejakej účinnosti týchto politik. Ale jednoducho nemáme čas stále hovoriť o tom, ako dlho môžeme čakať na výsledky. Prepáčte, že som vám zobral čas a nedostanem teraz na to nejakú jasnú odpoveď, ale myslím si, že by sme mali skončiť túto rozpravu kvôli času a mali by sme pokračovať v tejto problematike možno na základe konkrétnych príkladov neskôr, pretože je to jeden z najurgentnejších elementov, o ktorých hovoríme. Ďakujem pekne, pán Albrecht, hovorí pán predseda. Teraz to vyzerá tak, že skutočne nemáme čas na to